Take your place. Kolegyne prosím, zaujmite svoje miesta. Mali by sme začať čas, pretože máme pred sebou intenzívny program rokovania. Prosím, utište sa a zaujmite svoje miesta. We begin with the adoption of the agenda, colleagues. Um, we're not going to have our usual five-minute grace because... Začneme bežným e, postupom a nemáme bohužiaľ už tých 5 e, minútok e, tolerancie. Máme veľmi intenzívny program, takže prijatie programu rokovania, bod 18, 18 na bodu, bode rokovania, to je druhé výročné presídlenie a lokácia a teda príslušné fórum Solidarita v praxi 25. novembra 2014. Takže máme e, e, tu prítomných zástupcov lotišského e, predsedníctva, ktorých chceme privítať. Sú to ministri Lotyšskej republiky, takže sú na programe rokovania, chcem ich týmto privítať. Máme tu niekoľko oznámení predsedajúceho a prosím, skutočne usadte sa už, e, aby sme mohli e, pokračovať. Takže jazykový režim dnešného rokovania e, dančina, grečina, chorvačina nie sú k dispozícii, pokiaľ ide o tlmočnícky režim a ani od 17.30 do 18, 17.30 do 18.30 nebude k dispozícii ani malčina a od 9.45 do 12.30 takisto nie takže 9.45, takisto nie. A okrem toho zrevidovaný e, kalendár stretnutí Líbe na rok 2015, takže koordinátori e, schválili tieto odporúčania, pokiaľ ide o kalendár stretnutí Libe roku 2015, takže štvrtok 27. januára od 9.00 do 12.30 sa bude konať e, osobitné zasadnutie Libe a pokiaľ e, teda nie sú žiadne výhrady, tak tento e, pozmenený kalendár je prijatý. Máme pred sebou pomerne dlhý program rokovania. Chápete, kolegyňa a kolegovia, že toto je prvé formálne stretnutie od útokov v Paríži a nemáme Eh, dnes teda formálny bod programu na túto eh, tému, na to, čo s tým súvisí, tak ja by som vám chcel aspoň stručne povedať, eh, ako my, ako výbor LIBE, budeme postupovať v oblasti legislatívnych a ďalších otázok, ktoré súvisia s týmto útokom. My ako členovia výboru LIBE máme možnosť samozrejme sledovať tieto tieto udalosti. Ja teda e, chcem e, povedať, kde naši členovia budú mať e, možnosť diskutovať o týchto otázkach boja proti terorizmu. Na poslednom stretnutí Libe sme samozrejme stručne diskutovali o útokoch v Paríži a pozornosť sa najmä zameriavala na zatknutie teroristov a riešenie situácie rodín, obetí, otázky slobody slova a podobne. Potom e, nasledovali otázky boja proti terorizmu a otázky radikalizácie. Prvý bod, ktorému sa chcem venovať e, v tomto úvodnom oznámení predsedajúceho, e, sa týka otázok, ktoré súvisia s týmto osobitným a núzovým stretnutím ministrov vnútra v Paríži 11. januára, jednak zachovanie a obrana e, právneho štátu a základu demokracie, potom implementácie uznesení e, OSN 1377 a 2178, potom boj proti radikalizácii najmä na internete a potom ďalšie veci, napríklad e, dodávky, nezákonné dodávky zbraní v Európe, potom lepšie spravodajské informácie a potom sledovanie e, pohybu e, na hraničných prechodoch Európskej únie, na vonkajších hraniciach Európskej únie a potom prijatie konstruktívneho prístupu parlamente, pokiaľ ide o EU PNR, vrátanie intra-EU PNR, potom zabezpečenie konzistentnosti medzi internou a externou stratégiou, vrátanie globálneho e, fóra pre boj proti terorizmu. 29. januára e, sa bude konať e, Rada SVV v Ja tam budem spoločne s dvoma spravodajcami E, prítomný 29. januára. Takže to je prvý bod, e, o ktorom chcem informovať. Potom, za druhé, po druhé, Všetky tieto e, body sú samozrejme, majú kľúčový význam pre náš výbor a my sme priamo zapojení do súvisiacich legislatívnych aktivít. Tam takisto sme rozsiahlo diskutovali, pomerne rozsiahlo primeran, v primeranom rozsahu aj v Štrasburgu eh, s koordinátormi LIBE o týchto otázkach minulý týždeň. Tretí bod eh, programu. Eh, v posledných dňoch niekoľko predstaviteľov Európskej únie požiadalo pre, o ďalšie opatrenia e, a novú legislatívu, ktorá by sa mala schváliť. A e, my e, však e, sme navrhli, že by sa e, nemalo unáhlenie pracovať na nových e, nástrojoch alebo schvaľovanie novej legislatívy. Ak by to malo mať len symbolický význam, e, treba samozrejme riešiť boj proti terorizmu a cestovnú mapu proti radikalizácii, tak aby sme mohli analyzovať problémy a nedostatky a aby sme mohli takisto navrhnúť Samozrejme, tu ide o otázku rýchleho postupu a aby sme mohli teda mm, navrhnúť jasné legislatívne pravidlá. Potom štvrtý bod. Rada a komisia e, pracujú na tej zmienenej cestovnej mape a e, to sa, o tom sa bude rokovať 12. februári, 12. E, februára na stretnutí Európskej rady Samozrejme máme tu zastúpených, teda máme tu prítomných aj pánov ministrov, takže ja im dám slovo v príslušnej dobe a e, potom, pokiaľ ide o nasledujúce zasadnutia e, Libe. Minulý e, pondelok 19. januára bola Rada pre zahraničie, tam sa diskutovalo o externej dimenzii boja proti terorizmu potom e, skupina Rady e, pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti Kouzy sa stretla 20. januára, to bolo včera. Dnes tu máme pánov ministrov, ktorí budú stručne hovoriť o týchto veciach a to aj v súvislosti s, v súvislosti e, s otázkami, e, na ktoré museli komisári odpovedať e, pred, e, na Líbe a budeme teda dnes sa takisto aj kolegium komisárov stretne, aby diskutovalo o boji proti terorizmu. A potom 27. januára, na 27. januára som pozval pán, pána komisára Ava Avramopolusa, e, koordinátora pre boj e, proti terorizmu v Európskej únii a zástupcov e, siete na zvyšovanie povedomia RAN, aby sme a to s cieľom predniesť slučné informácie pred výborom pre deradikalizáciu. Potom 28. januára bude plenárna diskusia o boji proti terorizmu 29. januára Neformálna rada SVV v Rige bude diskutovať o boji proti terorizmu. Budú tam aspoň dvaja e, spravodajcovia e, z, tejto, z tohto e, výboru. Potom na začiatku februára pán Kazenev, francúzsky minister vnútra, bude prítomný na stretnutí s koordinátormi LIBE, potom vo februári Eh, Euročasť pravdepodobne eh, prenesie v Líbe správu o reakcii eh, trestných orgánov na otázky terorizmu. 12. februára Európska rada bude takisto venovaná boji proti terorizmu. Bude tu prítomný pán predseda Schulz. 18. februára medzinárodný summit o boji proti um, násilnému extrémizmu. E, to bude e, hostovať pán prezident Obama, potom vo februári, máji e, Libe navrhne správu, statickú správu z vlastnej iniciatívy o radikalizácii a bojovníkov v zahraničí a ďalšiu o väzenia Potom v marci e, bude vypočutie o boji proti terorizmu 12. a 13. marca Rada SVV v júni e, spoločné vypočutie Líbe CD o e, ustanovení pre solidaritu, to je článok 222. A 4. februára e, spravodajca a tieňoví spravodajcovia sa stretnú s národnými expertmi, e, pokiaľ ide o tieto otázky a potom e, bude e, mať e, spravodajca možnosť navrhnúť e, časový postup. 27. E, januára to bude ďalšie stretnutie v rámci tých ďalších krokov. Ja toto samozrejme nepredkladám ako, určitý, ako žiadny diktát, ale ide o to, aby sme si uvedomili, že aké sú príležitosti na prerokovanie týchto otázok, na na to, aby ste mohli prispieť aj k legislatívnemu procesu. E, k týmto otázkam budete samozrejme o tom diskutovať e, v rámci skupín, ako, ako poslanci vo svojich skupinách a podobne. Všetko to, čo robíte aj teraz, ja si to uvedomujem, ale Mojou úlohou je, aby ste mali e, predstavu o časovom harmonograme a aby e, ste mali potrebné podmienky na to, aby ste mohli e, komplexne prediskutovať tieto otázky aj v rámci výboru LIBE. Takže toľko k tomu časovému postupu a harmonogramu ďalších e, rozpráv a diskusí o týchto otázkach v reakcii na tie udalosti, ktoré sa stali v Paríži. E, ďalšie e, formálne stretnutie bude 27., kde sa o tom bude hovoriť. Takže toľko k oznámením predsedajúceho. Ja nemám v úmysle teraz dávať priestor na nejaké pripomienky. Ja hlavne dúfam, že ste to všetko si zaznamenali a možno by bolo užitočné rozoslať všetkým aj e-mail so všetkými týmito dátumami a potom budete, mož, povedal by som práve, potom bude aj príležitosť, aby ste na to mohli zareagovať. Teraz ďalší bod navrhujem, vzhľadom na to, že máme veľmi intenzívny program a toto bolo pomerne dlhé oznámenie predsedajúceho, tak ja by som azda od vložil e, bod 4, to je e, podporenie odporúčaní koordinátorov na ďalšie zasadnutie, na ďalší termín by sme to odložili a pôjdeme na bod 3, e, to sú priority lotického predsedníctva a vypočujeme si prezentáciu dvou, dvoch ministrov, ktorí sú tu prítomní. Myslím, že vám to bude takto vyhovovať, že je to rozumné. Takže poďme k bodu 3 Takže e, páni ministri budú reagovať na to, o čom sme práve hovorili, ale na, e, takisto budú hovoriť o mnoho iných, mnohých iných otázkach. Takže pána Kozlovské, Kozlovský sa chcem privítať, to je e, minister vnútra a pána e, Razhačsa, e, ministra e, spravodlivosti. A títo páni budú hovoriť o prioritách lotišského predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútorných otázkach. Takže e, potom budú, bude priestor na odpovede, otázky a odpovede a potom bude e, e, ďalšie kolo a predpokladám, že by mali, navrhujem, aby sa rečnícky čas obmedzil na dve minúty vždy Takže e, najskôr pán minister Rasnač bude hovoriť. Ešte vám chcem e, poďakovať e, za tie predchádzajúce stretnutia aj administratívnu podporu. Bolo to veľmi užitočné. A teraz, pán minister, máte slovo. Dear Chairman, honorable member. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Naozaj sa veľmi teším, že dnes môžem byť tu s vami a podhovárať sa o prioritách lotišského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. No, samozrejme, že by som teraz chcel prejsť do svojej materinskej, do svojho materinského jazyka, keďže chcem týmto spôsobom vyjadriť um, rešpekt multijazykovej politike Európskej únie. Takže Lotyšsko sa ujíma predsedníctva v čase, kedy nastupuje do funkcie aj nová Európska komisia a kedy začína nové funkčné obdobie aj Európsky parlament. Všetko sa spustilo plnou rýchlosťou, takže dúfam, že toto bude východisko veľmi proaktívnej a produktívnej spolupráce Chcem povedať, že naozaj skladáme obrovské nádeje do spolupráce s výborom LIBE, pretože úspech našej spolupráce bude vyplývať z toho, ako budeme reagovať na súčasné bezpečnostné eh, výzvy, či už v rámci EÚ alebo aj mimo nej tragické údaje, barbarské teroristické útoky vo Francúzsku a potom následné udalosti, ku ktorým došlo počas prvého týždňa nášho predsedníctva, sú takým mementom, naozaj nám to pripomína, že hrozba terorizmu je skutočným ohrozením našeho, našej bezpečnosti. Čiže udalosti, ku ktorým došlo vo Francúzsku a v ďalších krajinách EÚ, si vyžadujú spoločnú reakciu EÚ a lotické predsedníctvo chce naozaj intenzívne pracovať na tom, aby sme našim občanom zabezpečili život v bezpečnosti, v bezpečí a aby sme aj chránili, hajili naše hodnoty slobody, spravodlivosti, v najširšom zmysle slova. My naozaj odsudzujeme akúkoľvek formu e, nenávisti, netolerantnosti, radikalizácie či terorizmu a budeme sa snažiť naďalej pôsobiť tak, aby došlo k zlepšeniu spolupráce medzi krajinami EÚ v boji proti teroristickej hrozbe, v boji proti terorizmu v akejkoľvek forme. Európska únia chce naozaj koordinované, eh, dobre uvažené kroky v oblasti bezpečnosti. Toto je teraz naozaj potrebné. Musíme však pritom vychádzať z veľmi prísnosť zdržiavania základných práv a základných slobôd. Toto sú základy, na ktorých náš postup musí za každým stať. Spravodlivosť a naozaj taká obozretná rovnováha medzi bezpečnosťou a osobnými záujmami. Toto sú kľúčové priority v oblasti spravodlivosti nášho predsedníctva. Takže teraz by som stručne prešiel jednotlivé prioritné aktivity nášho predsedníctva. Poprvé, boli by sme rádi, keby ochrana osobných údajov napredovala, teda rámec v tejto oblasti, aby sa pohol vpred. Toto je naša prvá priorita. Po druhé, chceme, aby naše finančné záujmy, záujmy EÚ e, boli zachované, to je druhá priorita. A tretia priorita, práva podozrivých v trestnom konaní. Takže e, najskôr k tomu rámcu osobných údajov, ich ochrany, k priorite číslo 1. Chceme v oblasti reformy týchto otázok dosiahnuť čo najväčší pokrok. Chceme, aby sa spustil trialog medzi radou a parlamentom čo možno najskôr. V Ríge bude sednutie Rady pre všeobecné záležitosti a vnútro bude sa tam hovoriť eh, o tom, eh, že Um, ako vníma veci Európsky parlament, aby sa mohla táto agenda posunúť vpred. Chceme nadviazať uh, na prácu talianského predsedníctva, aby to bol taký mechanizmus, ktorý bude fungovať uh, jednoducho na základe jedného kontaktného miesta Takže toto je naša priorita v oblasti rámca ochrany osobných údajov. Myslím, že takáto jednoduchosť e, tohto mechanizmu je naozaj nevyhnutná a je to v záujme ochrany údajov našich občanov. A teraz k e, našim finančným záujmom. Tam je viacero vecí, ktoré s tým súvisia. Poprvé, úrad e, verejného prokurátora Európskej únie potom po druhé, ehm, zabezpeky v oblasti trestnoprávneho konania a po tretie projekt Eurojust. Teraz k tomu európskemu prokurátorovi. Je potrebné, aby sme na úrovni rady urobili rozhodné kroky, pretože už sa o tom diskutuje viac než rok. A lotišské predsedníctvo by chcelo, aby sa, prvé, aby sa k tým hlavným, e, prvým hlavným e, článkom e, tohto nariadenia prijali už konkrétne čiastkové všeobecné závery. Potom sú veci, ktoré ešte neboli predmetom diskusie. Tie chceme spustiť na diskusiu a posunúť sa vpred, tak aby sa nám podarilo zabezpečiť nezávislosť a akcieschopnosť úradu prokurátora. Je potrebné, aby vznikol určitý nástroj, ktorý bude naozaj dostatočnou pridanou hodnotou pre členské štáty, aspoň teda podstatnú časť z nich. Ide hlavne o spoluprácu s Európskym parlamentom, Budeme vám poskytovať e, informácie o diskusiách v rade. A ešte k tým finančným záujmom EÚ. Ďalšia oblasť, chceme venovať, chceme, aby parlament a rada prijali nejakú spoločnú víziu v tejto oblasti. Chceme tu užšie spolupracovať s parlamentom a konkrétne výbor LIBE bude pre nás rozhodujúci, jeho podpora v tejto oblasti. Sú samozrejme ešte aj určité otázky, ktoré ostávajú otvorené, ako napríklad e, trestnačiny súvisiace s DPH, s podvodmi v oblasti DPH, Ešte sú otázky, ktoré ešte sú otvorené a je dôležité, aby sa aj tu našlo nejaké náležité politické riešenie, ktoré bude priateľné pre všetkých zúčastnených. A ešte Eurojust. V decembri sa podarilo dospieť k čiastkovému všeobecnému prístupu na pôde rady a naše predsedníctvo je presvedčené, že je potrebné, aby sa inštitucionálna a operatívna efektívnosť tejto agentúry zvýšila, pretože táto agentúra má dôležitú úlohu, pokiaľ ide o koordináciu pri vyšetrovaní teroristických zločinov. Je potrebné, aby dochádzalo k rýchlej výmene informácií. No a pokiaľ ide o tento návrh, lotišské predsedníctvo chce aby sa všeobecný prístup na rade prijal v marci, tak aby sa mohol spustiť s, rado, s parlamentom a s komisiou trialog čo možno najskôr. A toto veľmi úzko súvisí s tým prvým spojeným projektom, s úradom prokurátora. Myslíme si, že situácia je naklonená tomu, aby sa oba tieto projekty pohli vpred čo možno najrychlejšie. Ešte raz opakujem, že je tu kľúčová efektívna spolupráca s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o práva podozrivých a svetkov v trestnom konaní. Máme tu tri také projekty, ktoré sa e, týkajú, a pardon, ide o podozrivých a obvinených a nesvedkov. Čiže k tomuto tu máme e, zo pár e, návrhov. Chceme sa tomu venovať na rade v júni. Chceme tiež v decembri prijať všeobecný prístup k smernici o prezumpcii neviny. Toto je tiež otázka, ktorá úzko súvisí so spomínanou oblasťou. Takže toto sú naše priority. Ochrana osobných údajov, ochrana finančných záujmov EÚ a ustanovenia v oblasti trestného práva. To sú tri veľmi dôležité priority, ktoré si naše predsedníctvo stanovilo na najbližšieho pol roka. Ide o veci, ktoré majú za cieľ to, aby Európa bola bezpečnejšia, aby sa chránili naozaj práva tých najzraniteľnejších, ako napríklad e, detí. A tiež nám ide o to, aby sme obhajovali naše kľúčové hodnoty. No, aby som to uzavrel, chcem povedať, že jedno z hlavných priorít prierezových nášho predsedníctva v všetkých sektoroch vrátane oblasti spravodlivosti, že toto prioritou je užšia spolupráca s krajinami východného partnerstva. Európsky rast úzko e, súvisí aj so situáciou na východ od našich hraníc, e, bezpečnostnou, ekonomickou situáciou e, v týchto krajinách. Samozrejme, že je to obrovský kus práce, ale lotišské predsedníctvo je naozaj odhodlané viesť dialog a hľadať kompromisy medzi členskými štátmi aj na úrovni Európskeho parlamentu. Takže lepšia spolupráca tu vnímame ako základ nášho spoločného úspechu. Lotyšské predsedníctvo sa zameriava na dialog a na spoluprácu. A rád by som vyzval všetkých zainteresovaných, aby sme uplatňovali takú politiku ústretovosti jeden voči druhému, aby sme dostali, dosiahli naozaj hmatateľné výsledky v prospech našich občanov. nie je vždy potrebné presadzovať svoju pravdu na 100%, e, tako sa nedosiahne pokrok, tolerancia a úcta, rešpekt, to sú princípy, z ktorých musíme vychádzať pri našom ďalšom pôsobení a tieto princípy je potrebné uplatňovať v našom každodennom živote. Takže prosím, pracujeme v tomto duchu, aby sme mali naozaj e, prosperujúcu, spravodlivú a demokratickú Európu. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo dostane hneď minister vnútra, pán Kozlovský. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, v mene lotyšského predsedníctva. Ak môžem, by som rád predložil a predstavil priority lotyšského predsedníctva. Je dôležité zaistiť, aby záujem európskych občanov bol splnený. Ja dúfam, že výmena názorov o prioritách lotyšského predsedníctva bude slúžiť ako základ ďalšej kooperácie a dialógu s Európskym parlamentom o aktuálnych témach. Ako povedala ministrin premiérka Lotyšska v prejave 7. januára v Štrasburgu, tak e, udalosti vo Francúzsku a následné udalosti v Európe zvýšili naše obavy vzhľadom na našu spoločnú bezpečnosť. Reakcia Európskej únie musí byť zjednotená a koordinovaná. Náš cieľ je nezmenený. Chrániť hodnoty EÚ, chrániť jej hodnoty, bezpečnosť Európskej únie musí byť založená na rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd. No a v tomto kontexte by som vás chcel informovať o ďalších krokoch, ktoré predsedníctvo príjme a chcel by som zdôrazniť otázky, kde, ktoré si vyžadujú okamžité, okamžitú činnosť. Chcel by som zdôrazniť, že len spoluprácou v vzájomnom dialogu sa nám pod, podarí podporiť Európsku úniu ako zjednotenú, bezpečnú bezpečný región a lotyšské predsedníctvo je otvorené aktívnej spolupráci s Európskym parlamentom a konkrétne s výborom LIBE. Vo všetkých aktuálnych témach vnútorných vecí a len v rámci vzájomnej spolupráce sa nám podarí dosiahnuť nástroje, ktoré nám zaistia bezpečnosť európskych občanov, dámy a páni. Rád by som ešte zdôraznil, že lotišské predsedníctvo bude pokračovať práci, ktorú začalo už talianské predsedníctvo. Je to súčasťou nášho spoločného programu. Najväčšou našou výzvou je zaistiť stabilné a predvydateľný vývoj európskej politiky a v oblasti vnútornej záležitosti, zabezpečiť bezpečnosť európskych občanov a rešpektovanie ich základných práv a slobod súčasne musíme reagovať na aktuálne výzvy a udalosti. V tomto kontexte by som na úvod mojej prezentácie rád vymenoval aktuálne zmeny v rámci boja proti terorizmu. Ako už bolo povedané, nedávne útoky v Paríži rezolutne odsudzujeme. No a súčasne by som chcel povedať, kde si veľmi vážim reakciu francúzskych orgánov a občanov. Udalosti v Paríži, ako aj v Belgicku, opätovne preukazujú, že nebezpečenstvo terorizmu je jedno z najvážnejších ohrození vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Potrebujeme, aby naša reakcia korešpondovala s udalostiami a bola aj aktuálna. Ehm, boj proti terorizmu nie je nič nového práca stále prebieha, áno, a lotyšské predsedníctvo bude vychádzať z činnosti a práce predchádzajúcich predsedníciev a je veľmi dôležité zajistiť, aby práca, ktorá už bola spustená, napredovala ešte silnejšie. No a lotyšské predsedníctvo bude aktuálne a aktívne sa zaisťovať, aby opatrenia pokračovali a budeme na tom nepretržite pracovať, aby sa podobné udalosti v budúcnosti neopakovali. My budeme venovať osobitnú pozornosť aktuálnym hrozbám v boji proti terorizmu na neformálnych zasadnutiach rady, neformálnom zasadnutí rady e, v Ríge koncom januára a predsedu Libe sme pozvali na toto zasadnutie. No a sme si istí, že táto schôdza prispieje rozhodujúcim dielom k boju proti terorizmu. Je dôležité dohodnúť sa na konkrétnych opatreniach a spoločnom rámci. Lotyšské predsedníctvo bude venovať osobitnú pozornosť eh, boju proti radikalizácii, zlepšeniu možnosti výmeny informácií a zlepšeniu spolupráce medzi inštitúciami ako naša premiérka povedala v Európskom parlamente 14. januára, lotišské predsedníctvo vníma veľmi pozitívne, že zaujímavá diskusia o vytvorení registra alebo Európskeho registra PNR. Musíme využiť možnosti, ktoré nám takéto spracovanie údajov ponúka v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. Samozrejme musí to byť obmedzené, ale na konkrétne účely a v súlade so všetkými požiadavkami spracovania a uchovávania údajov, ale je dôležité dosiahnuť dohodu v otvorenom A Rád by som zopakoval, že sme pripravení na dialóg, čo sa týka vytvorenie registra PNR a mechanizmov. Ako som už povedal, lotické predsedníctvo a jeho predstavitelia sú si istí, že všetky tieto opatrenia musí byť založené na rešpektovaní ľudských práv a základných eh, slobod. Musíme nájsť rovnováhu, ktorá zaistí na jednej strane bezpečnosť občanom Európy a na druhej strane rešpektovanie ich základných práv. Som si istý, že váš výbor nám poskytne nevyhnutnú podporu, kde môžeme umožniť teroristom, aby, ohro- teroristom, aby ohrozovali naše hodnoty a spoločnosť a aby proti sebe štvali jednotlivé náboženstva alebo uh, skup spoločenské skupiny. Dámy a páni, terorizmus nie je len jedinou hrozbou vnútornej bezpečnosti EÚ a preto lotické predsedníctvo bude venovať veľkú pozornosť finalizácii práce, ktorá začala počas talianského predsedníctva na aktualizácii internej bezpečnostnej stratégie EÚ. Som si istý, že dohoda na aktualizácii vnútornej stratégie bezpečnosti EÚ bude slúžiť ako dôležitá báza na zaistenie bezpečnosti do budúcnosti. Rád by som vás chcel uistiť, že lotické predsedníctvo v oblasti vnútorných vecí bude aktívne pracovať na aktuálnych návrhoch a právnych aktoch, ktoré súvisia so zaistením bezpečnosti. My budeme pokračovať v práci, ktorú začalo talianské predsedníctvo, trialog s Európskym parlamentom o nariadení Europol. Budeme sa snažiť zaisťovať, aby podobné rokovania začali aj o nariadení o Cepole. Dámy a páni, ako povedali talianskí kolegovia na záver svojho predsedníctva, Problémy, ktoré vytvárajú migračné tlaky, sú aktuálne a budú aj naďalej aktuálne pre Európsku úniu, no a tým aj pre lotické predsedníctvo. Koncom minulého roka a začiatkom tohto roka sme boli všetci veľmi prekvapení hm, fenoménu tých, tých opustených lodí alebo lodí duchov, na ktorých sa nachádzali opustení ľudia, vrátanie žien a detí. Tieto špecifické udalosti opätovne preukázali, že je nevyhnutné e, spoločne reagovať ako Európska únia a potrebujeme venovať osobitnú pozornosť problémom, ktoré vytvára migrácia Európske predsedníctvo. E, presvedčené, že vec treba vnímať v širšom kontexte, treba implementovať holistický prístup boj proti migračným tlakom. Situácia sa nezlepšila a je treba príjmať ďalšie opatrenia. V oktobri 2014 závery prijaté na Rade sa týkali mnohých opatrení a dajú sa aplikovať aj na ostatné regióny v prípade potreby. Myslíme, že potrebujeme ďalej rozvíjať spoluprácu s tretimi krajinami, a mala by sa zameriavať na posilnenie kapacity migračných systémov a manažmentu systémov. Počas operácie Triton bolo jasné a jasne sa ukázalo, že táto operácia je nevyhnutná a že treba zaistiť, že si Solidarity je implementovaný systém jednotného azylu členské štáty je jeden zo systémov, ktorý treba podporovať. Rád by som zdôraznil, že boj proti migračným tlakom je len jeden z aspektov migračného fenoménu. Migrácia neznamená len problémy. Migrácia sa dá použiť ako nástroj rastu a zvyšovania konkurencie schopnosti. No a v tomto kontexte by som chcel dôrazniť, že komisia plánuje predložiť Európsku agendu o migrácii. My sa tešíme na návrh e, komisie v tejto oblasti, no a latinské predsedníctvo je pripravené venovať sa tejto otázke a sme pripravení tiež na prácu na existujúcich migračných iniciatívach, ktoré budú mať pozitívny dopad na rast v e EÚ. Ako viete, Rada na konci italianského predsedníctva preukázala svoju ochotu spustiť rokovania s Európskym parlamentom o smernici o študentoch a vedcoch. Sme ochotní ďalej spolupracovať, aby sme našli kompromis medzi stanoviskami Rady a Európskeho parlamentu. Čo v skoršom období rovnako aktívne budeme pracovať na dosahovaní dohody s radou o zmene smernice Dublin, tak aby sme mohli pokračovať v rokovaniach a vyriešili otázky, ktoré súvisia s ochranou e, mládeže a neplnoletých. Tí si najviac zaslúžia našu ochranu. E, fungovanie šengenského priestoru je jeden z najväčších výdobytkov EÚ a takto vnímajú naši občania. Zlepšenie ďalšie efektívne, ďalšie efektívne fungovanie eh, je jedným z predpokladov bezpečného cestovania Lotyšské predsedníctvo bude pokračovať v svojej práci na týchto otázkach. Uvedomujeme si obavy viacerých poslancov a sme ochotní venovať sa týmto otázkam trilaterálne, tak ako to už bolo počas talianského predsedníctva. No a na záver by som sa ešte raz rád vyjadril k otázkam, eh, ktoré súvisia s externou dimenziou. Tieto majú dopady na vnútorné veci, súvisí to s bezpečnosťou a migráciou. A preto spolupráca s tretimi krajinami je veľmi dôležitá a budeme ju naďalej rozvíjať. Počas predsedníctva budú pokračovať aktivity v oblasti mobility a vnútornej bezpečnosti. Avšak treba povedať, najmä osobitnou prioritou nášho predsedníctva, totiž spolupráca s krajinami východného partnerstva. Budeme sa snažiť zorganizovať spoločné stretnutie na úrovni ministrov medzi EÚ a krajinami východného partnerstva, aby sme hovorili a mohli prediskutovať systémy právnej ochrany. Vážené poslankyne a poslanci, je to problém. My majú dopad na každodenný život našich občanov. Máme pred sebou ešte veľa práce. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok vo všetkých otázkach, o ktorých som dnes hovoril. Dámy a páni, lotyšské predsedníctvo sa bude snažiť aktívne zapájať do diskusí a hľadať kompromisy medzi členskými štátmi, aj v rámci rokovaní s Európskym parlamentom úzka a konštruktívna spolupráca je jediným spôsobom, ako dosiahnuť naše, náš spoločný cieľ, a totiž bezpečnú Európu, rešpektovanie ľudských práv a základných slobod. Ďakujem, ďakujem pekne, pán minister. A máme veľmi dlhý zoznam rečníkov, to je úplne pochopiteľné. Tak budeme pokračovať, takže E, pôjdeme rýchlo, ako prvý dostanú slovo koordinátory a za EPP pán Diaz de Mera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja hovorím v mene EPP. A rád by som chcel privítať predstaviteľov lotického predsedníctva, e, ktorí dnes zastupujú minister spravodlivosti a minister vnútra aby by som vám zaželal množstvo úspechov do vašej práce a do tohto 6-mesačného predsedníctva. Dovolte mi uviesť pár pripomienok. Vážený pán minister spravodlivosti, naša skupina súhlasí s vašimi troma prioritami a podporujeme ich. Pre nás sú tieto priority samozrejme dôležité, hlavne čo sa týka balíčka ochrany údajov Ďalej obhajová finančných záujmov EÚ, to je ešte tiež veľmi dôležité, podporiť Eurojust, bojovať proti podvodom z DPH, bojovať práva podozrivých v trestnoprávnych konaniach, isté áno, ale kde sú práva obeti? Kde sú práva obeti, ktoré Môže byť obeťami rôznych útokov, napríklad útokov teroristických, pretože títo ľudia potom často za no, sebou nesú stopy tých trestných činov, ktorých obeťou sa stali. Ďakujem vám za vaše komentáre, za vyjasnenie vašich priorít, ale dovolte mi, istú úvahu, si kolegovia z výboru budú so mnou súhlasiť, Európska únia pri ochrane svojich práv pri vyšetrovaní, prevencii a potlačení trestnej činnosti má 16 agentúr, 16 orgánov, ktoré napríklad závisia od agentúr a ktoré majú bojovať s trestnou činnosťou, bojovať právo 16 agentúr. Neviem, či je to efektívne. vlasti občianských slobod a potlačeniu trestnej a teroristickej činnosti. Ja si myslím, že efektíva to nie je, pretože tých agentúr je veľmi veľa, ich práca sa prekrýva a nefunguje to efektívne. Myslím, že v istom okamihu bude treba toto zvážiť na medziinstitucionálnej úrovni. Džihadistické hrozby to bohužiaľ nebude výnimka, to bude pretrvávať a my sa musíme pred týmito hrozbami chrániť. No iste je potrebné reagovať opatrenie, ale potrebujeme aj nejakú legislatívnu reakciu, tak aby sme sa chránili, pretože terorizmus je často rýchlejšie ako zákonodarcovia. PNR je pre mňa zásadná vec. PNR nemal byť predmetom nového legislatívneho návrhu. Ako už hovoril pán Avramopoulos, my sme v januári navrhli, aby bol zlepšený legislatívny návrh pánu Kirkofovi, teda dáva, ako by sa mali zmeniť legislatívne texty v oblasti ochrany osobných údajov a v súvislosti s PNR. Takže myslím, že touto cestou by sme mali ísť úprav existujúcich právnych systémov. Europol, ten by mal tiež postúpiť dopredu Ďalej balíček o inteligentných eh, hraniciach. To malo byť tiež prioritou lotyšského predsedníctva, pretože to je užitočný a potrebný nástroj, tak aby sme prípadne upravili legislatívu v oblasti Schengenu. Rovnako je treba posilniť bezpečnosť v tejto súvislosti. Pán minister, ja myslím, že tým asi ukončím prezentáciu názorov EPP, ktorá týka úloh pre Lotyšské predsedníctvo. A ešte rád, raz by som vám chcel zaželať veľa úspechov v vašej práci. Ďakujem pekne, Augustín. A predtým ešte než slovo dostanem Birgit Sipel za SAD, kolegyne, kolegovia. Máme 22 rečníkov, takže musím uzavrieť zoznam. Takže všetci kolegovia, vrátane koordinátorov, buďte prosím disciplinovaní to hovorím, ale tiež si veľmi uvedomujem, že je to poprvýkrát, keď ministri sú tu a máme veľa kľúčových otázok, tak ako povedal pán Jezdomera PNR a všetci z vás, vrátane koordinátorov, chcú vyjadriť pozície. Takže je to ten paradox. Na jednej strane chcete povedať to, čo chcem povedať ešte pred, zase, ešte pred Rigou, takže No aj berte prosím na to ohľady. Na slovo dostáva Birgit Cipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak eh, z písomnej správy predsedníctva, ako aj z toho, čo sme dnes ráno dostali, vyplýva veľké množstvo otázok. Ja sa budem snažiť sústrediť sa na tri oblasti. Najskôr som ráda, že konečne rada prijala alebo hovorí o nariadení a smernici v oblasti ochrany údajov. Mňa by zaujímalo, či predsedníctvo je možnosť dať približný dátum, kedy to nariadenie a smernice mohli byť prijaté ako e, stanovisko rady, pretože my momentálne vedieme debatu o veľkom počte možných nových opatrení ktoré by mali priniesť zvýšenú e, bezpečnosť. To všetko závisí od zhromažďovania e, bezpečnosti spracovania údajov a preto by bolo dobré, aby sme mali jednotné štandardy v Európe, no a preto by bolo dobré, ak by sme sa s balíčkom zaoberali e, celkovo, no a rýchly postup by bol tiež dôležitý vo všeobecnosti diskusia. Už 3 roky je nastolená no pri téme bezpečnostných opatrení by som ešte rada niečo konkrétne povedala a doplnila to, čo povedal kolega Diaz de Mera. Nielenže máme veľa agentúr, ktoré sa zaoberajú bezpečnostnými otázkami, ale máme množstvo rôznych opatrení v oblasti bezpečnosti, tak na európskej ako aj národnej úrovni. No a zatiaľ, zdá sa, nikto nemá prehľad o tom, aké opatrenia to sú, ako spolu súčinnosti fungujú, ako je to celé efektívne. Existujú dokonca správy, že možno nie všetky európske opatrenia všetky členské štáty efektívne využívajú a myslím, že to by malo byť prvé preverenie, aby sme skutočne dokázali identifikovať, aké opatrenia sú prípadne nadbytočné alebo zbytočné a kde by mohli byť a, také medzery, ktoré by nové opatrenia mohli vyplniť. Aj téma in, výmeny informácií, tam tiež potrebujeme ešte obrovské zlepšenia, hlavne v posledných dňoch. Po útokoch sa neustále opakuje, že nie všetky členské štáty svoje poznatky a informácie zdieľajú s ostatnými štátmi a to v rámci EÚ je problém, keď jednotlivé orgány alebo štáty e, zadržiavajú informácie a myslím, že treba spraviť ten prvý krok predtým, než e, začneme pre, pre náhľadne hovoriť o nových opatreniach. No a e, čo mne trochu chýba medzi opatreniami je otázka boja proti radikalizácii. V tejto oblasti počúvame, že chceme bojovať proti radikalizácii tým, že budeme kontrolovať internet, a sociálne siete. Ja myslím, že oveľa dôležitejšia je otázka, v čom, čo je príčinou, že tí foreign fighters, zahraniční bojovníci, nie sú oblast, e, občania z tretich krajín, ktorí prichádzajú do EU, ale sú to naši občania, ktorí v našich členských štátoch sa radikalizujú. No a tento problém bude mať niekdy iba jedno riešenie, nechý iba trochu zodpovednosť členských štátov aj rady a objasňovať trochu v tom rozsahu sociálne otázky, hýbajúca integrácia skupina čo ich oslovuje. No a posledná vec, ktorú by som chcela ešte stručne uh, hovoriť, a to je dialog o migračných a utečenských otázkach. Nebudeme môcť dnes eh, viesť, ale niekedy mám pocit, že opatrenia, o ktorých sa hovorí, boj uh, proti utečencom, spolupráca s tretimi krajinami, zriadiť učenské tábory v tretich krajinách má len jediný cieľ, a totiž, aby, Euro, aby utečenci prišli do Európy. A ja sa chcem konkrétne opýtať, čo urobí predsedníctvo, aby skutočne všetky členské štáty podľa princípu solidarity utečencov a hlavne utečencov z utečenských vojen prijímali. A predsedníctvo sa chcem spýtať, či pôjdete sami dobrým príkladom a budete sa zúčastňovať dobrovoľného programu resettlementu. Ďakujem pekne. Okay, thank you very much, Brigitte. Mm, ďakujem e, vám. Ja mm, chápem, kolegyňa a kolegovia, že sa musíte e, e, vyjadriť k týmto témam, ale pamätajte aj na ostatných, ktorí potrebujú mať svoj rečnícky čas. Pán Komest. Ehm, ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať kolegom z Lotiska, e, z Lotiska za prezentáciu. Ja nemám v úmysle hovoriť e, e, dlho o PNR. Nakoniec som mal na starosti príslušnú správu po ostatné tri roky, takže som rád, že sa predsedníctva niektorí kolegovia v tomto smere vyjadrili pozitívne. Nastal teda pokrok ale chcem sa zamerať na iné pripomienky a tie sa týkajú e, imigrácie, konkrétne zodpovednosti členských štátov v spracúvaní príslušných e, e, nástrojov, pokiaľ ide o migráciu do Európskej únie. Ja sa obávam, že tu je nedostatočná rýchlosť v riešení konkrétnych prípadov, Hovoríme tu o zdieľaní zodpovednosti a záťaže a to už po mnoho mesiacov. A treba povedať, že či už v Dubline, alebo či už ide o Dublinskú dohodu, alebo iné dohody, eh, tak tie eh, podmienky a okolnosti sú veľmi rôznorodé Dúfam, že súčasťou iniciatív v rámci vyhlásenia predsedníctva bude aj e, e, pozornosť zameraná na tieto zodpovednosti a ako vlastne e, tie dohody o, o riešení konkrétnych prípadov prebiehajú. Ide tu samozrejme aj o zábezpeky pre deti. Mne najmä ide práve o to, ako sa zaobchádza s deťmi a ako sú deti aj využívané e, pre e, obchodníkmi s ľuďmi a e, pašerákmi a takisto aj ďalšia otázka je tu prístupu hm, trestných prvkov do Európy. Toto je skutočne veľmi, veľmi znepokojivé a a, a odpudivé až. E, takže máme tu e, veľa e, procesných práv, ktoré sa neuplatňujú, ani nevyzerá, že by sa začali uplatňovať a ja by som chcel apelovať na predsedníctvo, aby aj o tejto otázke hovorilo. My budeme aktívne postupovať v tomto smere v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch. Pán predsedajúci, samozrejme, bezpečnosť je veľmi dôležitá nedávne udalosti opäť upriamili pozornosť na tieto otázky. E, tento výbor aj poslanci v spolupráci s predsedníctvom musí vždy pamätať na to, že to, čo robíme tu v rámci legislatívy, nemá bezprostredné dôsledky, ale že to v podstate má pomerne dlhú dobu nábehu, takže musíme aj to, na toto pamätať, keď e, e, hovoríme a keď riešime otázky bezpečnosti. Ďakujem. A pani e, Cecília Wilson za Aldes. Ďakujem, ďakujem. E, želám vám dobré dopoludne, ďakujem za to, že ste prišli do výboru LIBE. Chcem vám zaželať veľa úspechov e, počas presedníctva a e, tešíme sa na rokovania v rámci e, Dublinského nariadenia a pri ďalších príležitostiach. A teraz sa chcem ale zamerať na budúcnosť azylového systému, konkrétne Dublinské nariadenie pred rokom a pol už v podstate sa tá politika prijala, už stále sa implementuje a medzi tým už e, bolo vyniesené niekoľko rozsudkov v Európskom, na Európskom súde pre ľudské práva, ktoré poukazujú na e, veľkú diskrepanciu medzi jednotlivými zodpovednosťami členských štátov a išlo o porušenie článku 3 dohovoru o ľudských právach, e, o e, e neľudskom zaobchádzaní a E, mučení, išlo o presun rodiny z Grécka. Takže ako toto e, súdne rozhodnutie, tento rozsudok ovplyvní celý balík o azile a dublinské nariadenie. Mm, e, po druhé, pár členských štátov v podstate musí absorbovať takmer 80 všetkých e, e, imigrantov, ostatné e, zďaleka nie toľko. Myslím si, že treba riešiť túto situáciu, ktorá neodpovedá princípu solidarity. Ako príklad môže poslúžiť práve prípad Kell, ale mm, nič teda sa zatiaľ v praxi nerobí. Čo máte v úmysle v tomto smere urobiť vy? A okrem toho PNR stručne tento dokument už e, je v slepej uličke 2,5 roka, e, stagnuje. No moja skupina sa preto pokúsila vrhnúť nové svetlo na tento spis tým, že sa obratila na komisiu a požiadala ju o nový návrh k EU PNR, e, eh, tak aby to bolo priateľné aj na základe mm, nedávnej judikatúry a smernice o ochrane údajov. Takže takáto je situácia v EU PNR. Dnes všetci o PNR e hovoria, ale musíme urobiť krok dopredu a to konštruktívnym spôsobom. Teším sa teda na ďalšie rokovania s OSN a zatiaľ vám želám veľa úspechov. Ďakujem. EFDD, pán Korál, ako ďalší z koordinátorov, ktorý sa hlási. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem takisto zaželať novému predsedníctvu Lotyšskému veľa úspechov. My už sme sa trocha zaoberali tými navrhovanými prioritami a treba povedať, že sú to veci, s ktorými môžeme e, súhlasiť. A ja dúfam, že e, v tomto e, pol roku sa veci pohnú dopredu ešte rýchlejšie než počas talianského predsedníctva. Chcem sa zmieniť o niekoľkých prioritách, napríklad spolupráca v, vo vnútornom priestore bezpečnosti a takisto aj stratégia pre vnútornú bezpečnosť. Keď e, vstúpila, odkedy vstúpila do platnosti e, Lisabonská zmluva, tak parlament je kolegislátorom a vyjadruje sa k tomuto vnútornému priestoru slobody, bezpečnosti a solidarity. takže E, funguje to už ináč než pred Lisabonskou alebo aj Maastrichtskou e, zmluvou, takže parlament sa zapojuje do týchto úloh. Môžeme tu hovoriť o politickom cykle aj e, boji proti organizovanému zločinu a rada treba povedať, že napríklad do týchto a niektorých ďalších politických otázok parlament neangažoval Chceme sa teda spýtať, či Európsky parlament chce, e, či e, rada počas e, lotišského predsedníctva chce skutočne zaangažovať aj Európsky parlament do rokovaní o takých dôležitých tém, ako je napríklad organizovaný zločin potom koordinácia stanoviska pre zhromaždenie OSN pre boj proti drogám tu ide o koordináciu stanoviska k otázke drog a táto otázka drog súvisí úzko s otázkami kriminality. Má, takže máme tu ešte e, imigráciu a terorizmus. E, e, bolo nám vysvetlené, vieme, že tá politika by mala eh, byť čoraz viac koherentná eh, zo strany všetkých členských štátov. Súvisí to aj s dublinským nariadením, samozrejme čoraz sústredenejší boj proti eh, terorizmu. Takže ako vnímate tieto otázky? Kolegyne a kolegovia, ja sa pozerám na ko- koordinátorov a zdá sa, že nie všetci sa prihlásili, takže súhlasíte s tým, že vzhľadom na ten veľký počet e, prihlásených poslancov e, by sme im dali hneď slovo a až potom by páni ministri odpovedali, pretože keby začali odpovedať už na túto prvú sériu otázok, no tak by sme e, pravdepodobne všetko nestihli vzhľadom na ten intenzívny program. Takže e, súhlasíte e, s tým? Koordinátorov sa pýtam Súhlasíte s tým, že teraz budú nasledovať otázky poslancov, alebo trváte na tom, že teda najskôr zara, pani ministri zareagujú na vaše otázky? No, vidím, že teda súhlasíte a preto i hneď prejdeme k otázkam poslancov pani Monika Holmajer. Vy ste ďalšia na zozname. Ešte chcem povedať, že skutočne minútu a pol máte maximálny rečnícky čas a nie dlhšie, pretože ináč sa nám nepodarí stihnúť program. Monika, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať predsedníctvu rady, hneď takto v úvode, za ten program, ktorý nám dal dispozícii aj v písomnej forme. Ďakujeme za ten program. Samozrejme, že je z toho zjavné, ktoré sú ich priority podľa mňa to trestné právo musí byť hlavnou prioritou a moja otázka, aké časový harmonogram ste si stanovili v tejto oblasti, dokedy podľa vás potenciálne v tejto oblasti môžeme očakávať nejaké uzavretie. Druhá otázka, šengenská oblasť, vonkajšie hranice, to je téma na diskusiu v súvislosti s teroristickými aktivitami tak aby sme eh, mohli opakovanému vstupu potenciálnych eh, zločincov eh, zabrániť, čiže aký harmonogram ste si stanovili v spolupráci s ministrami vnútra jednotlivých členských štátov, aby sa táto skáp prediskutovala aj s Európskym parlamentom, lebo my máme naozaj obavy, že niekedy sa prechádza k tej intergovernmentálnej e, úrovni aj z dôvodov časových, ale e, toto spôsobuje určité ťažkosti, pokiaľ ide o inštitucionálnu rovnováhu. Ja ten tlak chápem, vzhľadom na bezpečnú situáciu, e, aby sa konalo rýchlo a mňa by zaujímalo, ako to vnímate vy, otázka vonkajších hraníc, Smart Borders Package a tak ďalej. Čiže ako to vyzerá s harmonogramom v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, Monika. Teraz Sofie. Ďakujem, pán predseda. Sofie Interbel. Ďakujem, pán predseda. Ja som si vypočula tie dve prezentácie a ako sa dalo očakávať, e, veľký dôraz sa kládol na boj proti terorizmu. Dúfam, že vo vašej práci e, v nadchádzajúcich mesiacoch budete klásť dôraz aj na ochranu demokracie, právneho štátnu štátu a ľudských práv, aby nakoniec ten boj proti terorizmu nezačal, povedzme, utláčať tieto, prav, tieto, tieto práva a tieto hodnoty. PNR, ja som rada, že chcete schváliť medzi prioritami aj e, smernicu na ochranu údajov. Pre mňa je to e, vlastne základný predpoklad e, na to, aby sa dalo diskutovať o EU PNR po druhé, hoci to nie je vo vašich rukách, ale my chceme diskutovať o EU-PNR na základe nového návrhu Junckerovej komisie v duchu e, princípu diskontinuity, ktorý berie do úvahy e, novú judikatúru a takisto aj potrebnosť a proporcionálnosť, čo je takisto poplatný predpoklad. Takže vy hovoríte o intra-EU e, PNR, e aspoň tak o tom hovoril pán predseda, e, včera práve jeden z pánov ministrov e, hovoril o zbere údajov ekvivalentných k PNR, pokiaľ ide o obchodnú výmenu. Takže o čom presne hovoríme, to by bolo potrebné definovať. A okrem toho by som sa chcela spýtať, aké máte plány, pokiaľ ide o smerni, hori, e, e, horizontálnu smernicu o mm, e, boji proti diskriminácii. Aj v tomto ohľade potrebujeme legislatívu. Tolerancia a úcta by mala byť otázka znesená aj e, pred predsedo, prezidentom Lotyšska, ktorý mal veľmi homofobné vyjadrenia k e, Gay Pride iniciatíve v Európe. Takže ďakujem Sofii a teraz Carlos e, Coelho. Ďakujem Carlos ja sa chcem pridať ku kolegom, ktorí sa vyjadrili a zaželali e, veľa úspechov predsedníctvu, lotickému predsedníctvu počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov a konš- e, súhlasím s konštatovaním, že e, tragické udalosti v Paríži majú dôsledky pre spôsob, akým uvažujeme aj na priori, pre priority predsedníctva. Podľa mňa Dôležitejšie, než navrhovať nové mechanizmy, je zabezpečiť, aby šengenské pravidla boli e, riadne e, aplikované, e, sú dobré. Máme už veľa poistných ventilov a kontrolných mechanizmov v rámci tohto systému. My sme začali tento rok používať nový systém hodnotenia Eh, Schengenu v decembri 2014 eh, sa o tom hovorilo na FV a tento nový systém hodnotenia vytvára predpoklady na to, aby sme mali hodnotenia, ktoré sú efektívnejšie na rozdiel od minulosti a aby sa podarilo detegovať problémy a navrhovať riešenia. Pýtam sa teda priamo pánov ministrov a skôr sa to týka ministra vnútra aké priority e, má predsedníctvo vo vzťahu k implementácii nového systému hodnotenia a aká e, spolupráca s Európskou komisiou bola nastolená, aby sme mohli e, byť pokojní a veriť tomu, že všetky problémy zistené na externých hraniciach Európskej únie skutočne budú mať primerané riešenie. Ďakujem. Kaluš a teraz pán Radev. Ďakujem, pán predseda. Pán ministri. Vážení páni ministri. Konferencia, respektíve takto útoky, ku ktorým došlo v Paríži a v Bruseli, sa teraz poukázali na to, že je potrebné, aby e, naše aktivity boli oveľa prísnejšie, hlavne pokiaľ ide o e, kontrolu Ide o to, že v radoch islamského štátu bojujú tisíce Európanov, čiže je dôležitejšie, aby sme v rámci Schengenu ako aj na vonkajších hraniciach mali oveľa prísnejšie kontroly. Týka sa to duplom Bulharska, pretože tam po vstupe do Schengenu vyvstali určité problémy. Bulharsko splňa štandardy a dokonca je ochotné Eh, postaviť sa novým výzvam vzhľadom na to, že lotišské predsedníctvo predpokladá rozšírenie šengenského pásma. Mohli by ste nám prosím povedať, eh, ako to bude s členskými štátmi? Myslíte, že niektoré štáty budú požadovať lepšiu kontrolu, eh, že budú chcieť blokovať členstvo Bulharska v šengenskom priestore? To je moja otázka. Ďakujem. Next is Mr. Lopez Aguilar. Teraz pán López Aguilar, nech sa páči. Thank you, Chair. I would also... Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj ja stručne poďakoval za vstupné vystúpenia oboch ministrov. Želám veľa úspechov lotišskému predsedníctvu. No a teraz by som sa chcel vyjadriť k legislatívnym iniciatívam, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ. Smernica PIF toto je trestnoprávna legislatíva, malo by to byť embryo mm, európskeho prokurátora. Ja viem, aké sú v tejto oblasti vaše názory a ja dúfam, že to nejako nespomalí tú smernicu v ktorú spustilo talianské predsedníctvo. Im sa to takmer podarilo, takže lotišské predsedníctvo by to už malo naozaj uzavrieť. A tiež som si vypočul, ako je to z DPH teda e, sú tu ťahanice medzi parlamentom a radou v tejto oblasti. Ja chápem názor rady, ale prečo by ste vy chápali ten náš. Daň z pridanej hodnoty je zdrojom, zdrojom, ktorý je veľmi dôležitý pre rozpočet Európskej únie, naozaj kľúčový. Takže by som bol rád, keby ste potvrdili vašu ochotu pristúpiť na nejakú formu kompromisu, tak aby sme naozaj hľadali kompromis medzi radou a parlamentom, teda obomi spolu zákonodárcami. Ďakujem. A teraz pani Mejer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu tiež chcem uvítať oboch ministrov. Oni už sami povedali, že situácia je vyhrotená. Teroristické útoky v Paríži poukázali na to, že téma bezpečnosti je stále prioritou a to začína eh, uznaním eh, toho, čo je na pozadí týchto útokov, teda konkrétne radikálneho islamizmu e, ako reálnej e, hrozby. Naše aktivity z oči voči džihadistom, e, ktorí sú ochotní vycestovať, je potom odňať pasy, aby sa nemohli vrátiť. Toto teda očakávame ako aktivity predsedníctva. Potom masová imigrácia, ako je to s touto oblasťou a otázkou bezpečnosti. Myslíte si, že by nemali mať všetci prístup k nášmu, eh, nášmu priestoru, alebo ako je teda, teda s touto oblasťou? Teraz pani Kisber, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán pani ministri, ďakujem za vašu prezentáciu, želám eh, lotišskému predsedníctvu mnoho úspechov. Minister spravodlivosti, vy ste hovorili o ochote napredovať, pokiaľ ide o európskeho prokurátora, ktorá sa to momentálne obmedzuje na e, zločiny alebo trestné činy voči finančným záujmom. E, teraz sa to má rozšíriť, vzhľadom na udalosti, ktorým došlo. E, máme tu celú plejadu incidentov Madrid, Paríž a tak ďalej. Čiže je dôležité, aby aj organizované zločiny, organizovaná trestná činnosť cezhraničného charakteru bola Eh, spadala do eh, pôsobnosti eh, tejto prokuratúry, tak aby sme zabezpečili bezpečnosť pre našich občanov. Tak ako povedali predrečníci, je podľa mňa dôležité vnímať ochranu detí ako prerezovú oblasť, pretože sú naozaj veľmi zraniteľné. Ehm, naozaj sa situácia vyhrocuje v tejto oblasti v našej epoche. Čiže toľko k tomu. No a minister vnútra, teším sa na ďalšiu spoluprácu počas e, tejto, tejto fázy, pokiaľ ide o smernicu o prezumpcii neviny. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Vojt. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister vnútra, vy ste naozaj veľmi dobre opísali tú súvislosť medzi bezpečnosťou, terorizmom a migráciou. Veľmi dobre ste to naozaj popísali. Hovorili ste o tom, že bezpečnosť občanov EÚ je potrebné zaručiť na, za každú cenu. Hovorili sme o tom vo výbore opakovane, že je tu určitý problém s migráciou. Islamský štát štát avizoval, že bude s rádou migrantov alebo prostredníctvom migrácie vpašovávať bojovníkov na územie EÚ. Vstupné kontroly v parlamente sú sprísnené. V poslednom období máme tu e, ďalších ochranárov, ochrankárov, kontrolujú nás, asistentov a tak ďalej. Čiže nebolo by dobre niečo podobné urobiť na vonkajších hraniciach EÚ. A ešte ste hovorili, že chcete nadviazať na prácu talianského predsedníctva. No a máme tu jeden poznatok. Mateo Renci na to poukázal, že nepomáha zvyšovať výdavky na Frontex, že nepomáha eh, legalizovať eh, ilegálnych, ale povedal, že je potrebné riešiť príčiny migrácie že toto je jediná cesta. Vy ste povedali, že chcete prijať ďalšie opatrenia proti migračnému tlaku. Čiže chápem to správne, že aj vy chcete zakročiť proti príčinám migrácie. A ešte teraz posledná otázka. Aké opatrenia zamýšľate, aby tu bolo spravodlivejšie rozdelenie migrantov na celom území EÚ, lebo predsa nie je možné, aby 80 z nich končilo v šiestich krajinách pričom ostatné krajiny, vrátane tej vlastnej, e, sa absolútne neangažujú v tejto oblasti. Ďakujem. Pani Guillaume, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste prišli, pani ministri. Veľa úspechov do najbližšieho pol roka. Naozaj stručne vy ste hovorili, že chcete pokračovať eh, v pokrokoch eh, v oblasti ochrany osobných údajov. To sa veľmi teším. Chcem vás upozorniť na to, že sme hovorili o PNR v Európe, EU PNR. Nechcem zachádzať do detajlov, ale chcem povedať, že je naozaj dôležité, aby sme sa pokúsili spoločne dopracovať k určité rovnováhe v tejto oblasti a keď sa pozrieme na tie opatrenia, ktoré sú z dispozícii, je potrebné vybrať tie, ktoré sú najvhodnejšie. Nemusíme znova vynachádzať e, koleso v boji e, proti terorizmu. To je jedna vec. Druhá vec. E, vy ste avizovali, že chcete pokračovať v otázkach Smart Borders. Ja mám pocit, že komisár povedal, že tieto texty e, skôr plánuje stiahnuť. Neviem, či som to počula dobre alebo nie, ale to je také rozporúplné, takže keby ste mi to mohli objasniť. A potom ďalšia vec, smernica o boji proti diskriminácii. V písomnej forme som tomu nič nenašla. Počas talianského predsedníctva prebehlo viacero technických schôdzok, pokiaľ ide o tento text a pozície členských štátov, či mňa by zaujímalo, ako to bude ďalej vyzať touto smernicou, legislatívny akt alebo nie a na aké témy. Ďakujem. Ďakujeme Silvi, ďakujem všetkým kolegom za to, že zdržali čnícky čas. Naozaj ďakujem. A teraz pani Wimberg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj za informácie. Ministri, želám veľa úspechov počas predsedníctva. Výzvy pred vami sú naozaj veľké, to je evidentné. Bezpečnosť, migrácia, treba sa len pozrieť, stačí sa len pozrieť na to, čo sa deje. Tie výzvy sú naozaj obrovské. Bezpečnosť, ja už som na túto tému vystupovala viackrát v parlamente, ako teda zlepšiť eh, našu stratégiu bezpečnostnú, internú, ako ju implementovať. E, ja som prišiel konkrétnymi návrhmi, ale pred mesiacom bolo hlasovanie a znova moje veci neprešli. Takže možno máte vy nejaké nové nápady a možno budete čerpať e, pri vašich návrhoch aj e, z toho, čo som navrhovala ja. My vo Švedsku máme naozaj takú víziu, že budeme príjmať e, imigrantov zo Sýrie, z Afganistanu a tak ďalej. Nič nekontrolujeme, dávame im povolenie na pobyt. E, veď e, to je taká úrodná pôda pre IS, všetci pôjdu k nám, takže ja dúfam, že túto otázku budete riešiť vzhľadom na hrozby, ktoré sú naozaj reálne tejto súvislosti mám otázku, ako chcete zabezpečiť, že odporúčania v nariadení 21 na 78 budú naozaj aj e, e, implementované. Teraz pani Kiniči. E Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem v prvom rade pozdraviť zástupcov lotišského predsedníctva, ktorí tu dnes predniesli svoj program. Program, ktorý sa týka všetkých základných tém práce nášho výboru a, sa, a ktorý sa týka hlavne ľudských práv a základných slobôd. Tu samozrejme bolo veľa pripomienok, ja sa len spýtam na to, aké e, aktivity e, budete e, realizovať vo vzťahu k organizovanému zločinu a terorizmu a okrem toho e, sa chcem spýtať na nariadenie o Európskej prokuratúre. E, Talianské predsedníctvo už vypracovalo text pokrývajúci niektoré základné aspekty, takže aký má byť prínos lotišského predsedníctva k tejto e, téme No a potom Európsky vyšetrovací príkaz, spoločné vyšetrovacie týmy, e, ekonomicko-finančné záujmy, konfiškácia majetku z e, pochádzajúceho z organizovaného zločinu. To sú ďalšie témy, ktoré nás zaujíma. A samozrejme e, téma boja proti organizovanému zločinu je veľmi dôležitá a to najmä pokiaľ ide o obchod s ľudskými bytostiami a s tým súvisejúce otázky imigrácie, ktorá je samozrejme veľmi dôležitá a tu vyvstáva najmä otázka ochrany maloletých. U nás máme 14 tisíc maloletých bez doprovodu, bez sprievodu, ktorí prišli do Taliansku, 3600 z nich sa e, e, nakoniec stratilo bez stôp, to treba podotknúť, takže treba venovať väčšiu pozornosť týmto maloletým, ktorí riskujú, že sa nakoniec stanú súčasťou organizovaného zločinu, buď ako obete e, trestnej činnosti, napríklad sexuálnych, e, e, sexuálneho zneužívania, alebo sa využívajú aj dokonca v teroristických útokov. Ďakujem. Stevens. Teraz pani Stevens. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade vďaka ministrom za to, že prišli. Ďakujem za odprezentovanie priorit lotišského predsedníctva. Všetko dosiahnuť bude veľmi ťažké. Mám konkrétnosti k migrácii, keďže to je jedna z priorít. Snad som to pochopila správne, že rada poukazuje na Európsku komisiu, aby sa dopracovalo k nejakému riešeniu. A zase komisia naopak poukazuje na radu. No a takto sa tá lopta presúva z jednej strany na druhu. V Štrásburgu minulý týždeň nepadli žiadne konkrétne návrhy. A moja na boh ministrov čo chce rada konkrétne spraviť, tak aby sa veci pohli vpred a aby boli konkrétne návrhy na stole. Pretože čas tlačí a ja by som bola rada, keby tu boli konkrétne návrhy, ktoré umožňujú skutočné, mm, skutočné e, pokroky. 80 migrantov končí iba v všetkých členských štátoch. Solidarita je ilúzia, je potrebné veci riešiť. Ďakujem. Teraz Soraya, nech sa páči. Thank you, Chair. Ďakujem. Aj ja by som chcela zaželať predsedníctvu Lotyšska veľa úspechov. Teším sa na dobrú prácu z vašej strany. A mala by som zo pár otázok No, chcela by som zdôrazniť, že v EÚ máme veľkú skupinu občanov, ktorí sú dennodenne diskriminovaní, prenasledovaní, mnohí z nich žijú v chudobe, často je to pre nás úplne nepredstaviteľné. O koho ide? Samozrejme o Rómov, ktorí žijú na území EÚ. EÚ potrebuje účinný nástroj, aby sa riešila situácia, kedy členské využívajú platné pravidlá. Je dôležité, aby sa toto hodnotilo. Európsky parlament už viackrát požadoval takýto nástroj. V marci komisia predložila rámcový plán na posilnenie princípu e, právneho štátu. To je veľmi dôležité. No máme tu už takmer rok, ktorý uplynul, ale zatiaľ rada nereagovala na uh, tento výstup komisie. Čiže moja otázka na vás, čo plánujete, čo plánujete urobiť s iniciatívou Európskej komisie ako rada. A ešte ďalšia otázka. V niektorých to odznieva retorika, ktorá spochybňuje voľný pohyb osôb. Takže ako sa k tomuto staviate? Tiež sa tam eh, hovorí o tom, že by sa nemali uplatňovať ľudské práva v plnom rozsahu na Rómov. Ďakujem. Teraz ďalší rečník, už predposledný. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel tiež privítať ministrov, mojich eh, bývalých kolegov a teraz vás lutujem za tú zodpovednosť, ktorú budete musieť niesť. No a moja otázka sa týka toho, čo, aká by bola možnosť pre nás spojiť našu politiku v dvoch hlavných výzvach. Poprvé pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorá súvisí s terorizmom a ďalšie súvisiace aspekty vízy pre externú bezpečnosť a externé hranice, keď vieme, že Lotyšsko a Pobalský región je jeden z regiónov v EÚ, kde externá bezpečnosť je pod obrovským tlakom. Keď hovoríme o solidarite a migrácii, tak mňa by zaujímalo, ako zvýšime solidaritu v otázkach, ktoré súvisia s bezpečnosťou, vzhľadom na to, že Európsky parlament prijal úsenie updateovať a aktualizovať Európsku bezpečnostnú stratégiu. Takže veľa šťastia vám želám. Ďakujem pekne. A poslednou rečníčkou je pani Kianky Cecil, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela zaželať veľa úspechov lotickému predsedníctvu a želám vám veľa úspechov. Ja si vážim vaše slova, keď ste hovorili, že chcete zmeniť zmenice Dublin a tiež, keď hovoríte o záujmoch a právach neplnoletých a mladistvých. Ja by som sa však chcela spýtať, či predsedníctvo e, má snahu byť ambicioznejším, či chcete sa zamerať na vzdielanie zodpovednosti medzi všetkými členskými štátmi, či na tom chcete pracovať. Vieme, že komisia veľmi rýchlo predloží stratégiu ktorú vítame a mňa by tiež zaujímalo, či predsedníctvo chce ešte nad rámec stratégie, ktorú má predložiť komisia. E, chcete podporiť diskusie medzi členskými štátmi s cieľom dosiahnuť zmeny e, Dublinského nariadenia, hlavne čo sa týka vzájomného uznávania azylových postupov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, musím uzatvoriť teda ten zoznam rečníkov. Ďakujem pekne. Oni spínali za to, že to chápete. Aby som chcel len povedať, najskôr ministrom za všetko, čo ste práve zažili, a to je, ak nie najväčší legislatívny výbor, máme skúsených, skúsených e, poslancov a málo času, takže som si istý, že pre vás je to skúsenosť, na ktorú sa vám ťažko dá pripraviť vy sa budete snažiť eh, zodpovedať všetky otázky. A ja by som chcel ešte všetkým povedať, že obaja ministri si urobili systém, rozdelili si otázky, všetky otázky, ktoré boli napísané, takže ku každému poslancovi je osobitná poznámka, takže toto sú malé predsedníctva veľmi tvrdo pracuje Ja som to videl počas vašich prípravných zasadnutí, takže želám vám veľa šťastia. Začneme reakciami. Viem, že chcete sa venovať všetkým, no ale, no dobre, môžeme sa to pokúsiť, nech sa páči, pán minister. Ďakujem veľmi pekne. Niektoré odpovede budú bez papierika. Ďakujem pekne no, všetkým poslankyňam a poslancom. Ďakujem za vaše otázky. Je to jedinečná situácia tak pre Lotyšsko vo všeobecnosti a po nezávislosti. A preto sme veľmi radi z týchto otázok. No pán Diaz Nemera, trestnoprávne konania sa týkajú tak obvinených, ako aj obetí. Ľudia tiež svedčia, tiež sú tam svedkové, takže svedkovia aj obete vlastne teda musia byť chránené. Máte pravdu, v roku 2012, ako vieme, smernica o ochrane obeti už bola prijatá v rámci tejto smernice sme sa snažili harmonizovať našu legislatívu, vrátanie otiskania. Je to jednoduché, pretože sa to týka tiež otázok slobody médií, kde hovoríme o ochrane obetí. Práca pokračuje, no čo sa týka práv obžalovaných, tak nesmieme zabúdať na prezumciu neviny. To je dôležitý aspekt, nemôžeme niekoho súdiť pred vynesením rozsudku súdu, nemôžeme nikoho vyhlásiť za vinného, pokiaľ nebolo prijaté rozhodnutie súdu. No a bohužiaľ, mnohé právne nástroje v mnohých členských štátoch nie sú dostatočné a sú osoby ktoré boli právom odsúdené. No a ďalšia otázka pána Sipeleho o ochrane údajov. Aj keď sme dosiahli čiastočnú dohodu na rade v dvoch kapitolách a v súkromnom a štátnom sektore, tak je to pokrok, ktorý sa dá zaznamenať členské štáty, zaujíma to, aby táto diskusia sa dostala k hmatateľným výsledkom. No a tak, čo sa týka časového harmonogramu, sme optimistickejší na začiatku. Dúfame, že sa to bude do marca. Ale vieme, že tieto Dokumenty treba spracovať spoločne, takže vidíme, že trialog bude možný až po júnovom zasadnutí rady. Na ďalšie otázky. Zaznela tu otázka o terorizme. No a samozrejme, sme ochotní spolupracovať s Európskym parlamentom v týchto otázkach. Že mám otázku, či budeme pokračovať eh, v tejto agende. Meníme sa s ministrom, alebo mám najskôr odpovedať všetky moje otázky, alebo sa môžeme, máme vymieňať to je na vás, ako chcete pokračovať. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne za vaše milé slova, sa naše predsedníctva. Ďakujem za mnohé otázky, ktoré ste nám položili. Je mi ľúto, že sa nám nepodarilo na všetky odpovedať, ale môžem slúbiť, že tak urobíme písomne. No, dnes by som rád začal s otázkou, ktorú krádli viacerí a poslanci, ktorá súvisí s migráciou a problémami, ktoré vyplývajú z migrácie, ktoré súvisia s nelegálnou migráciou a žiadateľmi o azyl. Naše predsedníctvo má názor, že je veľmi dôležité budovať na práci, ktorú spustilo už predchádzajúce predsedníctvo, no a to môže patriť, to môže patriť operácie Frontexu, No, čo sa týka boja proti nelegálnemu obchodu a pašovaniu, tak um, bohužiaľ situácia v tretich krajinách a bojovať proti fenoménu tých uh, lodi duchov, o ktorých som už hovoril. Rád by som poďakoval za operácie talianských orgánov a Frontexu Podarilo sa nám zachrániť obrovský počet životov a budeme v tom ďalej pokračovať. Aby sme si zodpovedné osoby, organizátorov a postavili ich pred tvár spravodlivosti. A keď hovoríme o všeobecnej situácii, tak obrovský počet veteľ tretich krajín prichádza do Európy. Samozrejme potrebujeme holistický prístup. No a skutočne my chceme o týchto otázkach hovoriť počas eh, neformálnej rady 29. januára na jednom zo zasadnutí a očakávame, že náš komisár prispeje, takže tešíme sa tento príspevok komisie na vytvorenie osobitných mechanizmov a veľmi dobre si uvedomujeme, že musíme hovoriť o skutočnej solidarite a naša krajina sa spomínala v tomto aspekte a iste chápete, že sme malou krajinou, ale myslím, že sme ehm, výrazne prispeli k operáciám Frontexu, aby sme bojovali proti nelegálnej migrácii a rovnako prispievame k práci na východných hraniciach, ako viete. Máme vonkajšiu hranicu EÚ v dĺžke niekoľko 100 kilometrov, a sem patrí boj proti pašerákom, zadržiavanie pašerákov a nelegálnych migrantov. My si plníme naše povinnosti, ale vo všeobecnosti súhlasím, že sme ochotní pokračovať v tejto diskusii. Nechceme sa skrývať pred našimi zodpovednosťami a budeme vďační komisii za návrh v tomto aspekte. Pán Diaz de Mera Čo sa týka vašich otázok, tak ja zámerne som nezachádzal do detailov v rámci mojej prezentácie o každom právnom akte. Trvalo viac ako hodinu včera, keď sme sa stretli a hovorili sme o hlavných aspektoch, hlavnom smerovaní práce, čo sa týka Europolu a nariadenia Europole a inteligent, balíčka inteligentných hraníc. Áno, toto je jedna z našich priorít. My sme ochotní pripravení viesť tento dialog. Ako vieme, v tomto ohľade je mnoho nezodpovedaných otázok, vrátane želenia parlamentu, aby bol viac aktivnejšie zapojený do kontroly a riadenia práce Europolu a podpory. Áno, my sme otvorení tomuto dialogu a považujeme to za jednu z priorít. No a ďalej tu bola otázka o PNR. No, Isté je to jedna z našich priorít. A keď hovoríme o Európskom, Európskej únii a PNRVU, vo februári komisia a krajiny, ktoré už zavedli vlastné systémy PNR, a každý poslanec bude môcť vidieť tieto príklady dobrých postupov, ja som, lebo často sa hovorí o tom, že orgány trestné činom konaní nehovoria a nepredložili odôvodnenie, prečo takýto nástroj potrebujeme. Ja som si istý, že vo februári to bude všetko odhalené, no a ako vieme, niektoré z členských štátov už zaviedli svoje vlastné registre PNR, takže preto myslím, že je dôležité dohodnúť sa na spoločných princípoch, aby takéto systémy boli zavedené. No a cieľ je samozrejme zaistiť ochranu údajov a rešpektovanie ľudských práv. Ďalší, ďalšia otázka. Boj proti terorizmu. Pani Sipel položila otázka, otázku o tejto problematike a nemôžem povedať, ale je tu skutočne veľa agentúr, no a náš prístup je taký, že nepotrebujeme množstvo nových nástrojov. Musíme efektívnejšie využívať nástroje, ktoré už teraz máme k dispozícii na poslednom zasadnutí kozy. Hlavné sa identifikovali hlavné smery, línie a dúfam, že sa nám podarí viesť produktívnu diskusiu pod vedením predsedu Libia. No a myslím, že je tu veľká šanca, aby sme sa dohodli na konkrétnych opatreniach do budúcnosti. A teraz, aby som zareagoval na to, čo povedala pani Wikström, čo sa týka spoločného azylového systému a nariadenia Dublin, ja súhlasím že je veľmi dôležité dosiahnuť kompromis dialógu s Európskym parlamentom, hlavne čo sa týka neplnoletých a detí bez sprievodu. Už máme rôzne názory a mandát, ktorý dostala rada, obsahuje predstavuje to, že sme proti screeningu vo všetkých krajinách, ale malo by sa to realizovať tam, kde aplikácia bude spustená. Ale my ľudia možnosť, že tieto možno budú môže byť eh, premiestnení, ale len keď je to v ich záujme. Okay, Turpinovat kole. Ďakujem pekne. Ja budem teda pokračovať. Tom, čo bol povedal kolega, minister vnútra, čo mu dal priestor na to, aby zodpovedal na ostatné otázky tak. Poslanec Kirkov sa spýtal na procesné práva. Samozrejme, uvedomujeme si, skutočnosť, že tieto procesné práva neplnoletých sú citlivou otázkou. Toto nariadenie treba v každom prípade zlepšiť. Potrebujeme osobitné nariadenie o tejto téme, no a preto naše predsedníctvo bude rado hovoriť o tejto otázke a predložíme flexibilné riešenie. A my budeme tiež viac sa venovať otázke prezumcii neviny. Svenec Velo sa spýtal na smernicu nediskriminácii alebo boja proti diskriminácii. A musím povedať, že v rôznych členských štátoch panujú rôzne názory. Čo je pochopiteľné, pretože spôsob, kde my chápeme diskrimináciu, sú podobné, aj keď existujú isté štandardy alebo tradície, ktoré by si niektorí, niektoré členské štáty rady zachovali. Sa riadia týmito tradíciami už tisícky rokov a nechcú sa ich zdať. Existuje rozhodnutie a rozsudok Európskeho súdneho dvora proti Rakúsku, kde sa uznáva, že členský štát je kompetentný uznať alebo neuznať Uniu členského práva. No a tak ako povedal Andris Beržins, ja by som vás, vás chcel vyzvať, aby ste viacej verili informačným zdrojom, ktoré používate. No a po druhé, Lotyšsko je demokratickou krajinou a každý môže slobodne vyjadriť svoj názor a toto právo nemôže byť obmedzované, pretože to by bola diskriminácia. Možno k tomu pán minister vnútra môže niečo doplniť. Kolegové, je mi ľúto. Musíme prejsť záverečným pripomienkam, pretože nás tlačí čas. Nech sa páči. Ja sa ospravedlňujem tiež kolegom, ktorí nedostanú odpoveď na svoje otázky. Takže nech sa páči, proste musíme prejsť k záveru. Už vzhľadom na nedostatok času by som e, chcel hlavne zdôrazniť to, že Lotišské predsedníctvo sa bude snažiť zvýšiť bezpečnosť v Európe v každom prípade pri plnom dodržiavaní základných práv a slobôd. Boli tu otázky o externej dimenzii a spolupráci v tejto oblasti, ako chceme riešiť otázky eh, vonkajšej a vnútornej bezpečnosti. Samozrejme, tém, v tomto globalizovanom svete nemôžeme sa zaobísť bez spolupráce s tretími krajinami. Bez toho by sme neboli schopní riešiť migráciu a zabezpečiť bezpečnosť, takže presenstvo sa bude e, zameriavať týmto smerom a je veľmi dôležité najmä spolupracovať na expertnej úrovni Takisto je dôležité mať e, efektívnu spoluprácu so susednými krajinami a osobitnú pozornosť teda budeme venovať aj tomuto. V odpovedi na otázky týkajúce sa rozšírenia šengenského priestoru Bulharsko, Rumunsko stále nie sú súčasťou a nenastal v tom pokrok. Ako viete, na rade prebehli o tomto diskusie, bohužiaľ doposiaľ sme neboli e, schopní dosiahnuť e, jednohlasné schválenie, ale sme pripravení pracovať veľmi usilovne počas týchto šiestich mesiacov, aby sme urobili krok dopredu a dosiahli konsenzus. Ďakujem. Takže všetkým e, poslancom chcem poďakovať e, a ospravedlňujem sa tým, ktorým sme ešte nestihli odpovedať, poskytneme písomné odpovede. A teraz niekoľko e, poznámok na záver k e, otázke úradu Európskeho prokurátora. Tu vyvstala táto otázka. Súhlasím úplne s tým, že právomoci tejto inštitúcie by sa v budúcnosti mali rozšíriť táto inštitúcia však bola za, e, zriadená na e, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany e, e, európskych hodnôt. Musíme teda najskôr vytvoriť jadro to je, tejto inštitúcie, to je prvý krok a v budúcnosti samozrejme môžeme ešte rozšíriť rozsah jeho pôsobnosti, no a to tak, aby pokrýval aj terorizmus, a zneužívanie a únosy detí a podobne. Je teda možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto inštitúcie. Pokiaľ ide o diskrimináciu Rómov, my si uvedomujeme význam tejto otázky a integrácie Rómov v Európskej únii. E, prebehlo niekoľko iniciatív v tomto smere. V 2011 sa realizoval program Európskej únie ktorý bol potvrdený opäť v roku 2013. E, videli sme závery rady o efektívnych krokoch, ktoré treba urobiť v členských štátoch. Dúfam, že tieto opatrenia prinesú konkrétne výsledky. E, ďakujem vám teda všetkým za láskavú pozornosť a chcem opäť povedať, že je mi ľúto, že sme nemohli odpovedať na všetky otázky. Poskytneme vám písomné odpovede. E, ja by som chcel poďakovať obom pánom ministrom za eh, eh, eh, prítomnosť aj kole, poslancom, poslankyňom za trpezlivosť. My skutočne sa zaoberáme veľmi komplexnými mm, otázkami bezpečnosti Európskej prokuratúry a tak ďalej. A je to skutočne taká krížová strelba, dá sa povedať. A vzhľadom na podmienky, myslím, že sa nám nedarilo až tak zle a je jasné, že sme sa mohli dotknúť e, mnohých otázok len povrchne, nemohli sme ísť do hĺbky. Je však jasné, že e, tu v rámci v rámci e, opatrení, ktoré nadvezujú, a reagujú na e, útoky v Paríži e, sa orientuje pozornosť najmä na toto a samozrejme je takisto určité nebezpečie, že e, sa tak trocha ocitnú bokom aj ďalšie spisy, ale samozrejme to ne, ne, netreba dopustiť. My v nasledujúcich mesiacoch budeme spoliehať na predsedníctvo a na to, že nezabudne aj na tie ďalšie priority, politické priority. My sme pripravení s vami pracovať a spolupracovať na týchto otázkach, tak aby aj my sme mm, prispeli tou svojou pridanou hodnotou. Ja vám chcem vopred poďakovať e, za mm, vašu prácu a snahu v nasledujúcich šiestich mesiacoch. A ďakujem e, kolegyňam a kolegom e, poslancom za trpezlivosť. colleagues uh, be seated again, please? We have to begin the agenda. Um, kolegyňa a kolegovia, ďakujem uh, za to, že sa, že sa opäť usadíte. Budeme sa venovať ďalšiemu bodu rokovania. So colleagues, please, um, colleagues, please be seated. Um, we have to begin. We, we're bad. Takže Kolegyne a kolegovia, my musíme skutočne pokračovať, lebo sme veľmi, veľmi zaostali za e, tým časovým plánom pôvodným. E, takže e, dnes výmena názorov s pánom Krumom Garkovom, výkonným riaditeľom EULISA. Potom ešte máme boť 5, 5 výmena názorov s výkonným riaditeľom EASO, do, do, doktorom Robertom Kaviserom. E, takže cieľom, kolegyňa a kolegovia, je hovoriť o zisteniach, pokiaľ ide o spolahlivosť systému počas jeho e, mandátu e, v rámci SIS-2, VIS a Eurodaku, to je ten bod 4. Neviem, či si už e, všetci uvedomili, že pokračujeme ďalej v programe rokovania, tak e, prosím, usadte sa a budeme hovoriť o prezentácii E, e, zistení týkajúcich sa spolahlivých systémov. E, a potom v bode 5 budeme teda hovoriť o predsedníctve ASO v skupine agentúr posúviacich v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí a o pracovnom programe EULIZA na rok 2015. My sme požiadali EULISA, aby informoval parlament o spolahlivosti systémov zavedených do roku 2000, konca roku 2014 to je v podstate základ pre nadvezujúcu e, prácu. Kolegyňa a kolegovia, prosím, e, venujte mi pozornosť. Takže táto prezentácia zistení môže slúžiť ako základ pre ďalšiu prácu tohto výboru v oblasti uh, uh, ďalších e, bezpečnostných otázok. A ja chcem privítať e, výkonného riaditeľa e, Eulíza, pána Garkova, ktorý nás bude informovať o výsledkoch Eulíza. A E, bude e, ešte pred tou prezentáciou bude hovoriť o, o svojich, svojej práci v funkcii predsedu e, JG agentúry v roku 2014. Takže Takže máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za možnosť prehovoriť dnes na e, tomto fóre. E, úzka spolupráca s parlamentom e, bola pre nás ako agentúru vždy dôležitým a kľúčovým prvkom úspechu. A prvý bod programu alebo programu môjho prejavu, obsahu môjho prejavu sa e, zameriava na spolahlivosť systému e, agentúry na základe správy Európskeho parlamentu z roku 2014 o, prohla, o programoch e, dohľadu v úvodnom ustanovení 104 je práve výslovne povedané, že sa musí v tomto kontexte skúmať spolahlivosť systémov. Treba teda v prvom rade zdôrazniť to, že systémy, e, ktoré používa EULISA a najmä údaje, ktoré spracúva, nie sú zdieľané žiadnou tretou krajinou. A v tomto zmysle tie údaje v systéme nemôžu byť akokoľvek poškodené e, tretími stranami. To, je treba povedať, to treba povedať jasne na začiatku. Zároveň spolahlivosť systémov má ďalšie dôležité aspekty, ktoré, na ktoré vás chcem upozorniť. Jednak je to technická spolahlivosť, bezpečnosť a e, konzistentnosť údajov. To je takisto súčasťou mandátu EU Lízy a o tom takisto budem stručne hovoriť a zodpoviem aj na otázky. A prvom rade treba povedať, že technická zodpovednosť systémov je súčasťou na, zakotvená v našich e, zakladajúcich nariadeniach. E, e, ide teda o tie príslušné relevantné orgány. E, a od samého začiatku EULISA sa snaží toto, tento princíp naplňať to znamená technická e, spolahlivosť. A tu teda nemôžno vôbec pochybniť. Pokiaľ ide na druhej strane o bezpečnosť údajov a konsistentnosť údajov, e, agentúra má na základe svojho zriadovacieho dokumentu e, v tomto smere takisto zodpovednosť a nejde len o centrálne systémy a siete, ale aj vnútroštátne systémy, pretože tie používajú členské štáty na prístup k tomu centrálnemu systému. Takže ako, agentúry, toto všetko, ako agentúra toto všetko musíme vnímať ako jeden celok. Samozrejme, roz, e, zodpovednosti sú jasne e, definované, to znamená, aké sú zodpovednosti e, agentúry, to je tá sieť, a aké sú zodpovednosti členských štátov, to je bezpečnosť údajov v národných systémoch. A v tomto ohľade E, máme teda e, na starosti bezpečnosť údajov v centrálnom systéme a ich prenos do ďalších systémov. A to teda vyplýva e, z toho štatútu, základ, základ, zá, no, ktorý kde definuje založenie agentúry a správna rada schválila potom konkrétne plány, ktoré sa implementujú. A tieto plány E, sa týkajú opatrení na bez, fyzickú bezpečnosť, to znamená bezpečnosť e, prevádzok, kde sa spracúvajú e, údaje. Sú tam pravidlá, kto a kedy a ako má prístup na tieto miesta, kde sa spracúvajú údaje a takisto sú tu pravidlá o tom, e, kto na vnútroštátnej úrovni a z akých podmienok má prístup k údajom. Pokiaľ ide o ucelenosť, integritu údajov, to je súčasť e, spolahlivosti ako takej. E, agentúra pravidelne kontroluje celistvosť a integritu a údajov a prebieha samozrejme takisto e, priebežne e, e, kontrola kvality dát v rámci SIS 2, aby bolo možné i hneď reagovať na akékoľvek problémy. A zároveň agentúra spoločne s členskými štátmi pracuje na riešení bezpečnostných rizik. A preto vznikla sieť bezpečnostných úradníkov, to je také fórum medzi, pre agentúru a členské štáty na diskutovanie o otázkach e, počítačovej bezpečnosti, vývoj e, spoločných prístupov a politických strategických dokumentov, tak aby členské štáty a agentúra riešili bezpečnostné problémy rovnakým spôsobom a aby zároveň takisto mohli reagovať e, spoločne na bezpečnostné incidenty. Agentúra zaviedla všetky opatrenia na zabezpečenie spolahlivosti svojich systémov, a to tak z technického aj obchodného hľadiska, počínajúc e, poč- e, obchod, pod, pod pre bezpečnosť a E, komerčné fungovanie, e, takisto otázku e, prihlasovania a spätného sledovania, monitorovania systémov a ich bezpečnosti. To je samozrejme niečo, čo, o čom sa správy vypracúvajú každoročne. Odborná príprava zamestnancov je dôležitá, aby agentúra mala všetky potrebné zručnosti a schopnosti to súvisí s, spolahlivosťou systémov v rámci nášho mandátu. Mm, Takže v tomto smysle môžem ubezpečiť e, členov tohto výboru, že systémy teraz fungujú spolahlivo a že sú vo všetkých smeroch spola- e, bezpečné a spolahlivé a e, úvodné ustanovenia 94 a 96 tej istej správy hovoria takisto o potrebe vytvorenia minimálnych štandardov bezpečnosti a ochrany e, osobných údajov, e, pokiaľ ide o e, občanov a takisto pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť, to je súčasťou stratégie počítačovej bezpečnosti Európskej únie. Ja verím tomu, že agentúra môže prispieť k cieľom, o ktorých sa hovorí v správe, a je e, pripravená urobiť tak e, hneď, ako to bude požiadaná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže ako to urobiť? Otázky alebo dokončíme vystúpenia panelistov? Dobre, takže najskôr otázky. Pán Koel, nech sa páči. Prepašte, pán predseda. Ja mám otázky k pracovnému programu to bude, tuším, až to ďalšie vystúpenie, nie? Takže moja otázka až k tomu. Dobre, tak to potom. Tým pádom pokračujeme. No, Zoberieme aj druhé vystúpenie a potom otázky naraz. Takže pán Vysar, nech sa páči. We here. Yes, two questions. is for the agencies. Yes. But we don't take the, take the program of the user. okay. Yeah, so if you go ahead, Mr. Visser, and then we'll take questions collectively from all members. Okay? Thank you very much, Ms. Takže otázky vybavíme na záver pre oboch hostí. Nech sa páči, pán Vyser, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem, pán predseda. Teším sa, že tu dnes môžem byť. Nedávne udalosti čo sa udialo minulý týždeň vo Francúzsku a inde v Európe. Myslím si, že je naozaj veľmi aktuálne hovoriť o agentúrách v oblasti vnútra a spravodlivosti. Spolupráca agentúr začala pred viacerými rokmi, ale vystupňovala sa v poslednom období posledných rokoch, hlavne v tom predchádzajúcom. A v tomto roku je ešte intenzívnejšie a to iste vyplynie aj zo slov ostatných ročníkov. Máme nariadenia, podľa ktorých vznikli tie agentúry a tam sú aj mandáty No a keď sa pozrite na oblasť e, vnútra spravodlivosti, tak tie mandáty sú si často veľmi blízke a niekedy sú také paralelné, čiže je naozaj potreba koordinovať, ktorá je evidentná, ale niekedy aj to najevidentnejšie je potrebné zorganizovať a práve o toto sme sa snažili. Organizovali sme svoju vlastnú činnosť a koordinovali sme ju s ostatnými Poprvýkrát sme sa zviditeľnili ako agentúra v oblasti vnútra spravodlivosti takýmto spôsobom. To máte teda v tom informačnom buletine, kde sa dozviete o našich aktivitách. Máte to k dispozícii. Mandát jednotlivých agentúr nebudem prechádzať, pretože to by bolo na samostatnú diskusiu. Zameriam sa iba na to, čo robíme spoločne, ako pracujeme, ako sa koordinujeme. V oblasti spravodlivosti a vnútra máme viacero agentúr, vnímame sa ako rodina, máme preto pravidelné kontakty, počnúc e, ranou fázou našej aktivity, teda plánovaním našich pracovných programov. Čiže už do pár rokov koordinujeme pracovné programy agentúr a hľadáme oblasti, ktoré sa doplňajú, kde by bolo možné niektoré veci navzájom užšie skoordinovať. Máme strategické usmernenia a pripravujeme spoločný dokument komplexného charakteru, kde vy z praktického operatívneho hľadiska ako agentúry opisujeme príspevok k strategickým usmerneniam. A teraz, ak dovolíte stručne, keďže dokumenty relevantné máte k dispozícii, stručne by som spomenul niektoré z oblastí, kde sme spolupracovali v minulom roku intenzívnejšie. Revízia strategie vnútornej bezpečnosti. Toto je jedna z oblastí, kde naša spolupráca bola úzka, tak aby sme a členským štátom teda Rade a parlamentu mohli predložiť názory na to, alebo stanoviska takého holistickejšieho charakteru k tomu, aký prístup by bolo najlepšie uplatňovať azyl, migrácia a riadenie hraníc. Toto je oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá sa týka takmer všetkých agentúr. Tam dochádza k dôležitej výmene informácií ale aj k ad hoc spoluprácam v prípade potreby. Napríklad, keď e, vyvstala situácia na Ukrajine minulý rok, mali sme tu spoločné hodnotenie EASO, Frontexu a neskôr aj Europolu. Vyhodnocovali sme spoločne situáciu, tak ako sa vyvíjala. Podobné Podobne tomu bolo aj v prípade režimov liberalizácie vízového režimu teda v prípade eh, liberalizácie vizového režimu. Eh, sledovali sme diskusie v Európskom parlamente a snažili sme sa poskytovať podporu. Takže toto vyhodnocovanie prebiehalo a ešte aj prebieha oblasť Stredomoria, Lampedusa. Minulý eh, rok bola vytvorená Task Force Mediterranean, všetci o tom veľmi dobre viete a jednotlivé agentúry sa aktívne zúčastňujú Máme tu viacero spoločných projektov v kontekste tejto task force. Európska multidisciplinárna platforma proti trestnoprávnym hrozbám pilotné aktivity Frontexu a EASO, pokiaľ ide o spoločnú notifikáciu a registráciu. EASO a Frontex veľmi úzko spolupracujú v rôznych oblastiach migrácie, azylu a hraníc. Nejde iba o vzdielanie kapacít pri zisťovaní zraniteľných skupín počiatočnom štádiu, máme aj spoločné vzdelávacie aktivity, školenia, výcvikové aktivity. Napríklad v Grécku. Šengenský informačný mechanizmus so zapojením väčšiny agentúr si tiež zaslúži spomenutia, potom ešte aj balík Smart Borders, inteligentných hraníc – kde sme tiež všetci zapojení. Eurosur, obchodovanie s ľuďmi, správa o drogových trhoch. Toto sú veci, ktoré sa týkajú nielen Lisabonskej, eh, Lisabonskej agentúry, ale aj e, iných oblastí. Ako si ste viete predstaviť, spoločné vyšetrovacie týmy. A tu už sa blížim k záveru Dôležitý horizontálny bod, ktorý sa týka všetkých agentúr, tým je vzdelávanie, odborná príprava, výcvik na vytvorenie spoločnej európskej kultúry a my všetci v svojej vlastnej oblasti pôsobnosti máme výcvikové vzdelávacie aktivity. Mnoho z toho sa dá robiť spoločne a aj to spoločne robíme. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Garkov. Nech sa páči. Ak chcete niečo doplniť. Ďakujem, pán predseda. Po vystúpení pána Vysera si dovolím poinformovať vás o prioritách na tento rok. Rád by som zdôraznil, že tie princípy, ktoré bude uplatňovať EULISA, v oblasti eh, vnútra a spravodlivosti. Tam už mnoho vecí prebehlo a myslím, že najdôležitejším predpokladom úspechu pri prioritách je spolupráca a transparentnosť voči všetkým aktérom a širokej verejnosti, lebo toto je dôležité, aby naše agentúry mohli byť plnou hodnotou pre EÚ a pre jej občanov. Takže priority siete na tento rok sa dajú rozdeliť do troch oblastí. Poprvé, agentúra naďalej bude pokračovať v operatívnych aktivitách v súlade s politickými cieľami a osobitnými potrebami inštitúcií EÚ a členských štátov. To znamená, že pokiaľ ide o o vonkajšiu dimenzitu, pokiaľ ide o členské štáty, budeme ďalej e, poskytovať podporu, e, transfer e, poznatkov a tak ďalej. V tomto budeme pokračovať. Ďalej sa budeme snažiť rozširovať svoj príspevok k politickej diskusii na úrovni EÚ. A to tak, že budeme vychádzať z faktov, poskytovať e, dôkazy, z ktorých sa bude dať vychádzať pri rozhodovaní, vychádzajú z našich e, skúseností, e, z našich odborných znalostí. A po ďalšie budeme sa snažiť zviditeľňovať z očí voči aktérom a širokej verejnosti. A zase raz bude dôležité poukázať na pridanú hodnotu týchto agentúr pre EÚ. Tieto priority sa pretavia do viacerých operatívnych aktivít. Niektoré z nich už existujú, respektíve vezujú na iniciatívy, ktoré začali v minulosti, ako napríklad harmonizácia výcvikových programov, rozvoj výmeny e, poznatkov medzi agentúrami. Toto je veľmi dôležitá vec, hlavne v súvislosti tej, ktorú spomínal pán Viser, šengenský informačný mechanizmus, kde môžeme ešte veci zintenzívniť. Vzdelanie informácií, ďalšia priorita. Agentúra eh, vypracovala mnoho analýz, takže eh, výmena týchto informácií je dôležitá, podpora v externých aktivitách, vzdelanie technológií a e, postupov, napríklad spoločné IT systémy, teda úspory e, z rozsahu, vzdelanie e, služieb, tak aby sme zlepšili efektívnosť fungovania agentúr. A ešte ďalšia vec, nemne dôležitá, naďalej budeme podporovať úsilie pri strategických iniciatívach na úrovni EÚ ako inteligentné hranice a podobne, lebo si myslíme, že spoločné úsilie Eh, je zdrojom lepších výsledkov a pridanej hodnoty z dlhodobého hľadiska. Toto je teda všetko z mojej strany na teraz a rád odpoviem na prípadné otázky. Ďakujem obom výkonným raditeľom a teraz otváram priestor na otázky a ako prvý dostáva slovo pán Kojo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne obom riaditeľom za poskytnuté informácie. Pán Vyser, vy ste poukázali na nový evolučný mechanizmus Schengenu, čiže mňa by zaujímalo, aká spolupráca agentúr sa predpokladá v tomto rámci nového vyhodnocovacieho, všetkého vyhodnocovacieho mechanizmu. Bangarkov, Vážim si vašu prácu, prácu vašej agentúry. Ďakujem za informácie týkajúce sa efektívnosti bezpečnostných systémov. Nič menej by som od vás ani nebol očakával, ale vo vašom poslednom vyjadrení ste poukázali na nejaký nový balík týkajú sa riadenia hraníc, konkrétne ide o balík inteligentných hraníc. Ja už som mal príležitosť v tomto výbore vystúpiť a povedať, prečo považujem tento projekt za nelegálny. Ide o to, že komisia ignorovala právomoci parlamentu Myslíme si, že tento projekt nespadá eh, do nariadenia, ktorým sa riadia agentúry. Čiže v tej súvislosti mám otázky na pána Garkova. Zabrala sa agentúra legálnosťou tohto postupu? Máte pocit, že je tento postup legálny alebo nie. A po druhé, ja viem, že ste v Taline 1. oktobra zorganizovali konferenciu na túto tému a minimálne dvaja rečníci vyjadrili pochybnosti o dotočnosti financovania a tiež e, nemali pocit, že časový harmonogram, ktorý je navrhovaný, by bol na mieste. Čiže povedzte nám prosím, ako to vnímate vy. Takže legálnosť postupu na jednej strane a na druhej strane e, samotný obsah e, vychádzajúce z toho, čo som uviedol. Ďakujem. Ďakujeme, Carlos. A teraz pani Revo. Pardon, excusez-moi. Euh, Merci. Prepačte, ďakujem za slovo. Moja otázka súvisí s aktuálnou situáciou. Atentáty vo Francúzsku poukázali na to, že je potrebné príjmať legislatívu európskej úrovni, tak aby sa lepšie koordinovala interná bezpečná politika členských štátov, aby tu bola väčšia miera koherentnosti a efektívnosti. EÚ preto musí zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi, hlavne pokiaľ ide o informačné služby. Prepačte, chvíľku až preruším, pretože je tu nejaký problém s tlmočením ktorý sa mi tu avizuje. Už je to v poriadku. Nejaké pomilené kanely tam boli. Je to už v poriadku? Áno, áno, už je to v poriadku, takže poprosím vás, začnite znova. Dobre, bez problémov. Takže ešte raz. Útoky vo Francúzsku poukázali na to, že je potrebné príjmať legislatívne úrovni tak, aby sme lepšie koordinovali politiky vnútornej bezpečnosti členských štátov s väčšou mierou koherentnosti a efektívnosti. Preto musí Európska únia posilniť kvalitu spolupráce s členskými štátmi, hlavne pokiaľ ide o informačné služby. Je potrebné zlepšiť zber a výmenu údajov a je dôležité ich aj spracovávať náležitým spôsobom s ochranou údajov a ochranou osobných slobôd, SIS-2 môže byť efektívnym nástrojom na to, aby sme mohli sledovať eh, pohyb eh, tých eh, zahraničných bojovníkov. Je potrebné ale využiť potenciál na maximum, ale podľa komisie členské nevyužívajú ten systém dostatočne. Čiže ako môže EULISA pomôcť lepšie využívať možnosti, ktoré ponúka SIS-2, tak aby som systém používal štátov čo najefektívnejšie. A aké je tu prepojenie s Eurojustom a s Europolom a ako sa konkrétne prejavuje spolupráca s týmito agentúrami v praxi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Swinburne, nech sa páči. Tack för ordet och tack för informationen. Eftersom kommissionen... Ďakujem pekne. Komisia Um, teda aj toho názoru, že niektoré členské štáty neuplatňujú bezpečnostné opatrenia optimálnym spôsobom. Je teda dôležité, aby systém cis 2 bol lepšie využívaný v praxi, tak aby vedeli, sa deje pri našich eh, hraniciach, aby sme vedeli, uh, kto sú títo teroristi, kto za nimi eh, stojí a dokázali lepšie zabrániť takýmto útokom do budúcna. Hovorí tu o technických problémoch, aspoň sa vyhovarajú členské štáty. Uh, ale vidíme, čo to spôsobuje, aké problémy vidíme situáciu v Turecku a tak ďalej. Čo je dôležité, aby každá krajina splňala e, svoje povinnosti v tejto oblasti. Takže je potrebné poukázať e, na e, tieto otázky, nedostatok kontrol, nedostatok e, e, kontrol, hlavne pokiaľ ide o vstup na naše územie e, cez e, územia Turecka, cez e, Istanbul. Ďalej dôležité zistiť, e, ako sa tieto osoby dostávajú na územie EÚ. Sú tu určité krajiny pôvodu, ako napríklad Irak. Vidíme, čo spôsobili bratia e, Koašiovci vo Francúzsku. Boli už dobre známi informačným službám, napriek tomu sa však mohli presúvať, zahraničia vrátiť do Francúzska. Nebol s tým absolútne žiadny problém. SIS existuje, ale neužíva sa tak, ako je to potrebné. Keby sa využívali všetky možnosti, určité osoby by boli, uh, mohli byť zadržané a mohlo sa zabrániť určitým útokom. Čiže je potrebné, aby sa SIS využíval náležitým spôsobom. A teraz už naozaj sná otázka, čo si myslíte o uplatňovaní zo strany členských štátov systému SIS 2. Ďakujem. Thank you. Next is... Ďakujem a teraz Ska Keller. Ďakujem pekne. Ja mám jednu otázku. Pána Vysera, vy ste hovorili, hovorili o inteligentných agentúrach a o tom, že všetky agent, inteligentných hraniciach, že všetky agentúry spolupracujú. Mohli nám povedať, či čo je úloha EASUS v, v rámci projektu inteligentných hraníc. No a pán Garkov, spýtam sa niečo podobné ako to, čo sa spýtal Carlos. A to tiež chápem, že Liza nemôže vykonávať pilotné projekty, keď právny základ už existuje. Vy ste však podpísali dohodu s komisiou. Takže mňa by zaujímalo, prečo to tak bolo. Boli ste pod tlakom komisie, alebo bolo to vaše slobodné rozhodnutie. A čo si myslíte o tom, či je to sú v súlade s vašim nariadením? Ja myslím, že nie. Aj, aj preto, že je to proti vášmu mandátu. Ste povedali, že nezdielate údaje s krajinami, pretože to nie je váš mandát. No a pilotný projekt bude testovacia fáza a neviem čo ešte všetko, aby to nebolo pilotným projektom, ale mňa zaujíma teda a čudujem sa. To je transfer údajov, to čo vy nazývate, či to je to, lebo to nie je vo vašom mandáte, takže vidíme tu isté semantické problémy v súvislosti aj s inými ustanoveniami. No a na to, túto problematiku by ma zaujímali vaše názory. No, myslím, že na toto by mala odpovedať aj komisia. Neviem, či sa nám podarí ešte dať komisii na záver stručne slovo. Ďalší bote, Mariu Loresten. Mariu, nech sa páči, ďakujem pekne. Predseda, ďakujem našim hostom za informovanie. A musím tiež povedať, že ja som nedávno naštívila Tallinn a bola som včera na tej profesionálnej práce tam. No ja sa chcem spýtať na profesionálnu funkciu, o ktorej hovoríte, že vy ste, chcete byť uznaným IKT centrom excelentnosti. Mohli by ste nám trochu vysvetliť, akú analytickú prácu robíte, ako centrum excelentnosti a mňa by zaujímalo, som si istá, že viete, o e, návrhu riadenia na ochranu údajov. No a dôležitý bod tam je, že musíme znížiť čo najviac používanie osobných údajov a viac využívať monitoring. No a musí existovať možnosť chrániť automatické údaje s obrovnými technológiami, takže akú analytickú prácu vy vykonávate v tejto oblasti. Môžete hm, dať nejaké technológie alebo vedomosti v tejto oblasti. ako pekne, Mario. A na záver pani Veržiat. Merci. Eh. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za informácie, ktoré sme dostali. Prekvap, Pil má jeden prvok. Vy ste hovorili o opatreniach, ktoré sa udeli v oblasti bezpečnosti. A ja by som bola rada, keby sa hovorilo o bezpečnosti občanov, keby sa hovorilo o aktivitách v súvislosti s bezpečnosťou, ochranou e, údajov a ochranou e, základných e, slobod. Toto je vec, ktorá je nášmu srdcu veľmi blízka. Myslím, že veľká väčšina poslancov sa na tomto zhodne. Vo Francúzsku po tých útokoch sa spustila diskusia o, slobode a bezpečnosti na druhej strane. Vláda povedala, že chce vyvodiť určité dôsledky z týchto útokoch. E, a teda, že zohľadní Patriot Act e, pri svojich krokoch. Vy ste hovorili, že tu takáto spolupráca agentúr, e, že tu taká platforma, vy ste odpovední aj za azylové otázky, o azyle ste však veľa nehovorili. To ma prekvapuje, lebo aj to je otázka, ktorá v diskusii rezonuje. A ešte ďalšia vec. Pokiaľ ide o tie útoky vo Francúzsku, dajme si pozor na to, ako sa to využíva Pán Kulibali a bratia Košielci boli francúzskými občanmi, čiže SIS a Smart Borders by nám nepomohli absolútne. Skôr je otázku koordinácie medzi európskou úrovňou a tými národnými. Toto sa trošku zanedbalo, čiže mohli by ste nám prosím povedať niečo viac k týmto otázkam? Ďakujem pekne, Robert. Chceli by ste začať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za otázky, kolegovia. Iste sa budú venovať a otázkam súvisiacim za tohoročnými aktivitami a špecifickými otázkami, ktoré sa týkajú oblasti jeho pôsobnosti. No a ja však musím zodpovedať na niektoré otázky. Pán Kojo sa pýtal na, na to, ako funguje spolupráca medzi agentúrami v šengenskom hodnotiacom systéme. My e, sme prijali osobitné opatrenia, ktoré budeme pokračovať. Patrí sem pokračovanie e, v šengenských hodnotiteľoch, no Europol, SIPO, EULISA, Frontex a EFPA, čiže väčšina agentúr spolupracuje na tom, aby to bolo čo najstabilnejšie a najlepšie, samozrejme s ohľadom na ľudskoprávne aspekty tejto oblasti. No a som povedal na úvod, mandát agentúry je taký, aký je, čiže nezasahujeme do Eh, mandátov. My len komplementárne koordinujeme. Rovnaká vec platí pre inteligentné hranice. To je diskusia, ako sa pani Keller spýtala, to diskusia, ktorá je veľmi politická, je je moja zóna ako taká, ale aká je účinné, hneď taká, v istom momente pracujeme informácie, a nie o individuách, a, a, pretože to nie je o jednotlivých prípadoch, ale poskytneme informácie dôležité na lepšie pochopenie migračných tokov. No tomto ohľade, a, teda alebo štvrtej línie EASO v budúcnosti môže to zaujímať momentálne. Nie sme zapojení, pretože je to projekt, ktorý stále prebieha. A myslím, že toto sú všetky otázky, ktoré zazneli na moju adresu. Ďakujem pekne, pán Garkov. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne za otázky. Takže to je o prebiehajúcich prípravách a implementácii pilotného projektu Inteligentné hranice. Budem sa snažiť odpovedať na otázky, čo najstručnejšie. Dať to na ďalšie otázky. No a čo sa týka legálnosti projektu, že viacero otázok sa týkalo legálnosti procesu a dohody. No, najskôr by som rád povedal, že dohoda o delegácii bola podpísaná súlade s nariadením a je to len technický nástroj, ktorý stanovuje pravidlá pre implementáciu rozpočtu, ktorý bol na to vyčlenený. To nemá žiadny iný účel. Hlavným účelom pilotného projektu je nájsať, nájsť nejaké referenčné body, o ktorých sa detálne hovorilo aj v parlamente. A ja myslím, že všetky odporúčania a požiadavky boli zohľadené v záverečnom texte. No a čo sa týka právnej formy, nech si zvolila Európska komisia, k tomu myslím, že nemôžem sa vyjadriť, pretože to bola voľba, tak delegoval úlohy a nie agentúry. Ja by som chcel len povedať, že z našej perspektívy pilotný projekt predstavuje čiže opatrenie ako to, čo robíme teraz, pretože pilotný projekt hovorí o tom, že sa vybuduje nejaký záverečný prototyp a otestuje sa na všet, vo všetkých aspektoch, aby preukázal životoschopnosť systému. Pričom teraz tá úloha, ktorú má agentúra pre projekt inteligentných hraníc, nebude tam nejaký konečný prototyp, ale vybudujeme len isté technické možnosti, ktoré budú načrtnuté už štúdie, tie sa budú testovať na ich schopnosti a pridanú hodnotu, ktorú možno prinesú alebo neprinesú riadeniu hraníc. Takže k, k obsahu opatrenia nevíme, nevidíme tam nejaký element pilotného projektu. Ale voľba právnej formy nezávisí od agentúry, ale od Európskej komisie a myslím, že komisia tento výber dokáže lepšie vysvetliť. No a čo sa týka načasovania a financovania pilotného projektu, tak ste viedli sa diskusie už minulý rok, keď sme začali prvotné prípravy, aký je najlepší spôsob realizácie pilotného projektu, vzhľadom na rôzne možnosti. Členské štáty, väčšina z nich chcela spustiť pilotné projekty, ktoré neboli možné kvôli časovým obmedzeniam. No a preto momentálne máme obsah toho projektu, ktorý sa zameriava na konkrétne technické aspekty. A preto prípravná fáza s členskými štátmi prebieha, už je takmer ukončená. A z ohľadom na prístup myslíme, že financovanie a časový harmonogram v súčasnej podobe sú realistické, alebo realistické, že mohli vybudovať nejaký koncový prototyp a jasne ukázať, či takýto systém bude fungovať a ako bude fungovať. Ale v konkrétnom prípade, tak ako je definovaný rozsah, referenčné body, tak myslím, že sa nám podarí splniť podmienky. Ďalej bola tu otázka o transfere údajov do tretich krajín a hlavne o tom, ako sa bude zaobchádzať s osobnými údajmi. Ja chcem zdôrazniť, že pilotný projekt nebude obsahovať transfer akýchkoľvek osobných údajov z agentúry alebo cez agentúru. Hovoril sa o tom z EDPS, hovoril sa o tom s členskými štátmi a taký bol záver prístup si nevyžaduje transfer alebo spracovanie akýchkoľvek osobných údajov. Takže čokoľvek sa spraví, vykoná to v 18, teda 12 členských štátov na 18 miestach, to sa urobí lokálne, vykonajú to členské štáty za zapojením e, agentúry, ale budú sa postupovať údaje nikam nad rámec toho, čo sa robí teraz. Takže máme e, veľmi závažné obavy z ochrany údajov. Mali tu viaceré ďalšie otázky o SAS a ako tak som teda využíva náležite. Samozrejme, šengenský informačný systém SIS je dôležitým nástrojom, ktorý podporuje snahy na boj proti zahraničným bojovníkom alebo terorizmu. A agentúra podporuje ešte využitie rôznymi spôsobmi. Ja už som hovoril o monitoringu kvality údajov, pretože pridaná hodnota systému vychádza z systému, že funguje 24 hodín denne, ale vyplýva z kvality údajov. My to váži, berieme veľmi vážne, neustále monitorujeme kvalitu údajov a spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme riešili problémy identifikované a súčasne každoročne poskytujeme komplexnú výmenu údajov a vedomostí s členskými štátmi ďalšími agentúrami, hlavne s Cepolom. Takže pomáhame členským štátom pri budovaní vlastných kapacít a lepšie využívanie systému a aby dokázali lepšie využívať možnosti na neposlednej rade. Agentúra sa tiež zúčastňuje čengenského hodnotenia, kde poskytujeme našu expertízu orgánu zodpovedného za agentúru No a SIS hodnotíme a dávame do neho naše vstupy, takže to sú činnosti agentúry, tak aby sme pomáhali členským štátom, aby SIS bol plne využitý v jeho kapacite. Ďakujem pekne, pán Diezde Merásko, je veľmi stručná otázka. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Mňa by ja by som chcel vystúpiť po tom, čo, čo si vypočujeme komisiu. Včera deňový spravodajcovia, spravodajca pre správu o vnútorných hraniciach, ja eh, sme viedli diskusiu o pridelení pilotného projektu. A ja som s veľkým záujmom si vypočul slova pána Gakova, ale predtým, než budem reagovať, pretože na to mám názor, tak by som si rád vypočul komisiu, ak je to možné, aby nám povedali, čo si o tom myslia. A potom vystúpim ja. Nuša, máme skutočne náročnú, v náročnej situácii sme, máme ešte dva body na programe, všetci hostia sú už tu. My sme už prvý bod naťahli. sme v takých veľkých problémoch, že na tom v podstate ani nezáleží. Ehm, Zásadnutie koordinátorov bolo dokonca naplatované na 12.30. Dobre, takže dostaneme slovo komisii. Než pán Demera vidíte, dostanete ma do problémov. Stručne, naozaj veľmi stručne, dostane slovo komisia. Nech sa páči. Skutočne veľmi rýchlo. A reagujte na otázku Skakeller. Keller konečne rýchlo, aby sme mohli ukončiť tento bod. Ďakujem pekne. Je jasné, že nemáme čas na hlbokú právnu analýzu, ale budem sa snažiť vysvetliť, ako komisia interpretuje situáciu. Článok 9 vedevacieho protokolu EULISA dáva jej možnosť, aby mal implementovať pilotný projekt, ale v rovnakom článku sa hovorí tiež o článku 54, 2 finančného nariadenia, a to je dôležité, pretože ak si skontrolujete túto referenciu, tak zistíte, že to sa dá urobiť len v prípade, ak neexistuje žiadny iný právny základ a v prípade, ak tento pilotný projekt sa pripravuje e, v legislatívu. Vieme to, prečítali sme si to, skontrolovali sme to s našimi právnymi službami. Uh, really, really last year to ask, can we use... Aha Pýtali sme sa, či článok 9 môže byť právny základ alebo nie. Dostali sme odporúčanie, aby sme to nerobili, pretože neexistuje právny základ. To na hovoril správne pán Garkov. A druhý argument je, že toto e, je príprava na legislatívu, pretože návrhy už boli predložené. Je to o testovaní sa legislatívy. A po tretie, ak môžem dodať, tak musíme tiež prijať to, že toto nie je pilotný projekt. V čistom zmysle slova je to len symbolická vec. A ako už hovoril pán Garkov, nemáme úplne konečne prototyp na testovanie, pretože v diskusiách s Adou a s vami by sme zistili, čo sa dá vyprodukovať. My teraz testujeme isté technické riešenia a možnosti v reálnych situáciách. To vyšlo z technickej štúdie, to sa momentálne testuje, ale nie je to pilotný projekt v čistom zmysle slova. Čiže toto sú tri dôvody, prečo sme neuplatnili článok 9, ale namiesto toho sme hovorili o e, článku 9. No. Tá diskusia môže pokračovať, ale musíme to ukončiť. Prepačte, musím to ukončiť. Ďakujem pekne. Ďalej veľmi stručne chcem povedať dve veci. Ešte k diskusii, o ktoré, ktorú, ktorú sme absolvovali včera, my sme sa rozhodli, že právnemu odboru parlamentu zadáme vypracovanie správy. Po prvé. A po druhé, na základe mojich vlastných výskumov musím odmietnúť, že by ten postup bol nezákonný. Ďakujem pánu e, Garkovi a Vizerovi za e, informácie. Želám veľa úspechov v ďalšej práci, práci agentúr a ďakujem opäť za účasť aj za odpovedanie e, na otázky, odpovede na otázky. Takže e, európske e, e, monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť EMCDDA. Máme tu zástupcu pána Göca, riaditeľa, ktorý bude hovoriť e, o pracovnom programe EMCDDA, keď príde. Sorry to keep you waiting. Apologies to colleagues who are waiting for this item and uh, obviously to, to Wolfgang and... Uh... Takže vítam pána Wolfganga Goetz a jeho kolegov. E, pán Wolfgang Goetz je riaditeľom EMCDDA keď bude pripravený, dáme mu i hneď slovo. Kolegyňa a kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Áno, ďakujem. E, ja som veľmi rád, dámy a páni, že môžem dnes hovoriť o pracovnom programe na rok 2015 schválený e, správnou radou agentúry decembri minulého roka samozrejme. V roku 2015 dokončíme plánovací cyklus 2013 až 15 a Pracovný program by mal byť takým premostením medzi stratégiou 2013 až 15 a stratégiou a prioritami strategickými na 2016 až 18. V roku 2015 máme e, pred sebou ťažký cieľ zabezpečiť, aby sme splnili svoje kľúčové povinnosti napriek veľkej záťaži na spoločnosť v dôsledku náročných okolností. Viete samozrejme, aké okolnosti mám na mysli. 2014 a príslušné zdroje poklesli o 5 a e, e, komis, výbor Libe aj parlament sa k tomu vyjadril. E, v roku 2015 budeme mať takisto ťažkú situáciu a pritom narastá pracovná záťaž. Napríklad e, počet e, hodnotenia rizik nových psychoaktívnych látok e, v roku 2014 na žiadosť rady. V roku 2014 sme mali dvakrát toľko hodnotení rizika ako v celom období 4 rokov 2010 až 2013. Akokoľvek my sa čoraz viac snažíme prispieť k bezpečnosti a zdraviu občanov Európskej únie. V septembri minulého roka sme predložili e, prvé myšlienky o programe na roky 2016 až 2018 pre EMCDDA a práca sa bude riadiť našou víziou bezpečnejšej a zdravšej Európy. Náš mandát, vedomosti, odborné vedomosti a strategické partnerstva, e, ktoré sú výsledkom 20, 20 rokov existencie, nám e, umožňujú privilegované postavenie, aby sme toto všetko mohli dosiahnuť. Pozrieme sa na to, čo môže pre bezpečnosť občanov EÚ urobiť MCCDDA. E, bezpečnosť možno zabezpečiť, zaistiť len prostredníctvom určitých, na základe určitých rozhodnutí a Európska e, únia a politici a ďalšie inštitúcie Európskej únie musia podporiť tieto rozhodnutia. 2015 e, bude rokom, e, keď spoločne s Europolom vypracujeme druhú strategickú analýziu drogových trhov v EÚ. Pred dvoma rokmi vyšla správa, prvá správa, a to bol kľúčový dokument pre tých, čo rozhodujú politicky a strategických otázkach v Európskej únii v tejto oblasti. Hovorilo sa tam o zlepšení monitorovania dodávky drog v EÚ, o operačnom akčnom pláne na 2014-15 v oblasti kokatínu, heroínu a syntetických drog a príslušných stratégií boja proti ním. A okrem toho správa bola považovaná za jeden z najpozoruhodnejších dokumentov celého roka e, americkým združením knižnic. Po druhé, Eh, máme tu veľký záujem hlavných eh, zainteresovaných strán, pokiaľ ide o preklenutie nedostatkov v informáciách o eh, praní špinavých peňazí v Európskej únii. Táto správa sa bude spracovať v roku 2015 chceme ju predložiť e, v roku 2016 výboru OSN pre e, omamné látky a v roku 2016 aj na UNGASE. EMCDDA e, zároveň bude vykonávať ďalšie aktivity pridelené v rámci operačného ačného plánu 2014 až 16 a to zahrania analýzu údajov od Europolu o výrobe drog a správa o otázkach e, týkajúcich sa kokainu a výroby kokainu. Bezpečnosť Európskej únie e, to je samozrejme niečo, čo súvisí s otázkami medzinárodnej spolupráce a my tu poskytujeme komisii podporu pri uh, po technickej stránke pri realizácii projektov v nadväznosti na spoluprácu s tretími krajinami. Eh, a tieto aktivity spoločne s údajmi od ďalších medzinárodných partnerov pomáhajú zlepšovať našu globálnu perspektívu a pohľad na fenomén drog, čo sa premieta aj do konkrétnejších perspektív na úrovni Európskej únie a jednotlivých eh, činiteľov a schopnosť, eh, pokiaľ ide o schopnosť reagovať na jednotlivé rizika, aj externé rizika. Nejde nám teda len o bezpečnosť občanov a zdravie občanov EÚ, ale o celkové blaho a o bezpečnosť E, takže ide nám e, samozrejme o oblasť bezpečnosti a zdravia. V roku 2015 budeme naďalej e, pracovať na zvyšovaní našej schopnosti včasného varovania, pokiaľ ide o výskyt nových drog ohrozujúcich európskych občanov. Samozrejme, my o tom budeme, o tomto systéme včasného varovania e, v prípade nových drog budeme hovoriť ešte popoludnia. Je to jedna z kľúčových priorít EMCDDA. Veľká časť, podstatná časť zdrojov tej našej agentúry bude na to venovaná aby systém identifikoval a monitoroval všetky nové psychoaktívne látky, ktoré sa objavia počas 2015 101 napríklad nových látok sa objavilo v roku 2014. Nemožno teda odhadnúť, koľko ich bude v roku 2015, ale minulý rok to bolo toľko. E, e, takže my doposiaľ e, monitorujeme 413 nových psychoaktívnych látok. Tento systém teda je plne funkčný a to platí teda aj pre rok 2015, ale máme nedostatok zdrojov, aby sme mohli naplno svoje úlohy plniť. Okrem toho treba tento systém prispôsobiť novému legislatívnemu rámcu Európskej únie e, v rámci e, novej legislatívy o psychoaktívnych látkach, na ktorej sa pracuje. Cieľom EMCDDA je nielen eh, upozorňovať na nové trendy, ale predpokladať ich. Chceme v 2015 zlepšiť metodiku a analýzu internetu eh, v oblasti drogovej problematiky. Dúfame, že to vrhne nové svetlo práve na otázky eh, obchodu s drogami. Ďalšou úlohou je na žiadosť komisie prispieť k e, výročnému hodnoteniu e, plánu Európskej únie na boj, boj proti e, drogám na roky 2013 až 2015 a to aj pokiaľ ide o predkladanie správ o implementácii tohto plánu. Potom podpora, metodická podpora pre členské štáty pri národných stratégiách, pri riadení verejných výdavkov na boj proti drogám, nové e, e, napríklad nové e, novinky, pokiaľ ide o legislatívu v Európe, napríklad vo vzťahu k marihuane a podobne. Budeme naďalej úspešne spolupracovať s partnermi ECDC napríklad a Budeme samozrejme sa zameriavať aj na HIV a e, hepatitídu C u ľudí, ktorí e, berú drogy. A v posledných týždňoch ste možno počuli, že na trhu je nová e, no liečba, ktorá však stojí 100 až 200 tisíc eur pre jedného človeka. To je pre naše zdravotné systémy príliš veľa. Takže prevencia je dôležitá a potom e, preskúmanie e, psychoaktívnych e, komodít, ktoré súvisia s novými drogami. Takže my budeme pracovať na všetkých týchto otázkach, preskúmaniach a samozrejme toto všetko nemôžeme urobiť bez toho, aby ten náš monitorovací systém e, nebol funkčný, aby je teda potrebné skutočne všetky, e, ten systém udržiavať funkčný a, a všetky tie postupy a procedúry musia e, byť takisto účinné. A samozrejme, tu treba sledovať aj ukazovatele vývoja trhu s drogami a obchodu s drogami nové prístupy k monitorovaniu drog, to je ďalšia aktivita. Vypracujeme aj technický návrh pre monitorovanie niektorých e, látok. Samozrejme, e, ja budem veľmi rád e, e, každej príležitosti na e, prezentovanie toho, aké sú trendy a ako sa vyvíja situácia v oblasti drog v Európskej únii. V roku 2015 takisto ponúkneme používateľom modernejšie webové stránky, ktoré budú mať interaktívnejšiu povahu. Ďakujem vám za pozornosť a rád odpoviem na všetky otázky Takže e, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a začneme pani Jiménez Berseril Barrio. Ďakujem za tieto veľmi konkrétne informácie o, o psychoaktívnych látkach. Niektoré z týchto psychoaktívnych látok totiž obsahujú aj e, povolené látky, ktoré možno teda zakomponovať do drog, ktoré potom majú devastujúce účinky podobné kokainu a iným drogám. Je ťažké zakázať takéto nové látky, ktoré sa dostávajú na európsky trh vo veľkých množstvách z Indie a z Číny, najmä Mnoho týchto látok sa predáva na internete. Vieme, že boli prípady úmrtí mladých ľudí, ktorí e, požili tieto drogy. Čo máte v pláne urobiť proti tomu? Môžete mi zároveň povedať, čo robí Európska únia, aby zabránila distribúcii týchto látok. Sú dostupné vedecké údaje, existuje vedecký výskum o miere rizika týchto látok. Ďakujem. Mikál, prosím. Take your time, just go to another microphone. Take your time. Máte čas ešte a nefunguje to?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 za túto prezentáciu e, správy aj plánu na rok 2015. Myslím, že ste si stanovili dobré priority, trend, monitorovanie trendov a v oblasti drog a vývoja v oblasti drog a takisto aj účinnosti zvolených riešení a nástrojov ktoré umožnia členským štátom monitorovať riziká súvisiace s omamnými látkami používanými pre vlastné potreby. Nové psychoaktívne látky sú podľa mňa takisto e, predmetom e, pozorovania, pochopiteľne, a je dobré mať systém včasného varovania, ktorý už funguje v mnohých členských štátoch a je skutočne potrebný. Je veľmi dôležité to, čo povedal hm, pán riaditeľ agentúry o spolupráci s Europolom. Totiž agentúra nerieši len otázky zdravia, ale e, má holistický prístup e, s spolupráci s Europolom s cieľom obmedziť prístup k omamným látkam. Považujem za veľmi užitočnú aj analýzu o e, distribúcii drog, predaje drog e, prostredníctvom internetu a o určitých prekážkach, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych legislatív. Popoludní budeme mať vypočutie, ktoré sa týka nových psychoaktívnych látok, takže sa k tomu ešte vrátime a to neskôr, ešte v priebehu dneška. Ale e, mám isté obavy, pokiaľ ide o text predloženej správy, správy predloženej pánom riaditeľom a to konkrétne, pokiaľ ide o nedostatočné financovanie a e, obmedzené finančné zdroje. Pokiaľ ide teda vo vzťahu k roku 2015, koľko peňazí vás vlastne by vám chýbalo? Ďakujem, Michal. E, veľmi, veľmi e, obsažné a stručné ďakujem. A Anna prosím teraz. Tack så mycket för er presentation och tack för eh, det viktiga arbete som... Ďakujem, pán predseda. Ma, mm, chcem vám poďakovať za dôležitú prácu, ktorú e, toto monitorovacie centrum robí. A mám niekoľko otázok. V prvom rade, to, čo považujem za dôležité, ak ako sa využíva práca monitorovacieho centra v jednotlivých členských štátoch. E, používajú členské štáty napríklad údaje, ktoré centrum získava a potom štatistiky, tie sú veľmi dôležité. Máte štatistiky, ktoré sa týkajú mm, obchodu s omamnými látkami a takisto štatistiky týkajúce sa e, zhabaných e, omamných látok v jednotlivých členských štátoch. To je takisto dôležitý údaj. E, ten rozpočet, ako ste povedali, ktorý máte, je obmedzený a to je škoda, pretože vykonávate veľmi dôležitú prácu. E, chcem napokon, nakoniec povedať, že určite sme pripravení spolupracovať s vami v otázkach, ktoré sú dôležité pre Európsky parlament. Ďakujem vám. Ďakujeme. A teraz pani Andersen, nech sa páči. Ďakujem za udelenie slova. Ďakujem aj hostovi za prezentáciu pracovného programu. Prepašte, som trošku zachrypnutá. V roku 2013 prebieha v rade diskusia o obmedzeniach, pokiaľ ide o nové psychoaktívne látky a bolo tu očakávanie, že počas pánskeho predsedníctva e, bude prijatá spoločná pozícia. Nestalo sa tak. Ja som si vypočula priority lotišského predsedníctva, tam sa k tomu nič neobjavilo. Vy ste spomínali, že je 104 nových psychoaktívnych látok a podobne ako ostatní poslanci sa obávam v súvislosti s tým, že váš rozpočet e, klesol, lebo naše aktivity je naopak potrebné zintenzívniť, potrebujeme viac údajov, viac štúdií. Uvedomujem si, že britská vláda má opt-out z nových smerníc o drogách a psychoaktívnych látkach, ale oni majú veľa údajov, tam sa deje mnoho výskumu, čiže napriek tomu, že je tu ten opt-out, máte vy možnosť byť s nimi v kontakte, máte prístup k kvalitnému výskumu a údajom, ktoré sú v Británii k dispozícii. Myslím, že by to bolo na pomoc no, za tým členským štátom a nám všetkým, keď sa pasujeme s touto problematikou. Dnes po obede sa k téme ešte vrátime. Čiže keby ste sa mohli vyjadriť k tejto otázke. Ďakujeme Martina. Teraz Carlos. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa pridal k tým, ktorí už pochválili agentúru, to ako funguje. Naozaj si veľmi vážime prácu vás, pán riaditeľ. Vy ste vo svojom vystúpení hovorili o rozpočtových škrtoch a kolegovia sa už tomu vyjadrovali. Ja mám konkrétnu otázku. Mohli by ste nám prosím povedať nejaké príklady toho, aké projekty by ste radi spustili, ale nemôžete vzhľadom na rozpočtové škrty, tak aby sme si vedeli predstaviť, o čo prichádzame vzhľadom na tie rozpočtové škrty, ktoré sme uvalili na vašu agentúru. Ďakujem pekne. A teraz pán Kora. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja Tiež monitorovanie situácie považujem za veľmi dôležité. To potvrdili aj kolegovia. Tie štúdie, ktoré vypracúvate, aký je vzťah medzi drogami a organizovaným zločinom, akú váhu má obchodovanie s drogami pre organizovaný zločin. Sú tu napríklad aj iné krajiny, kde došlo k legalizácii určitých drog, zohráva to nejakú úlohu, malo to nejaké pozitívne dopady na rozmer organizovaného zločinu a verejnú bezpečnosť, čo to sú podľa mňa témy, ktoré si tiež zaslúžia spomenutie. Áno, ďakujem pekne. Takže toto sú otázky poslancov. Kolegovia, ktorí vystúpili, sú veľmi skúsení v tejto oblasti. Nie sú tu noví, boli tu aj v predchádzajúcom funkčnom období, naozaj vás chvália. Ehm, preto mám mrzí, že nemáme dostatok času na to, aby sme sa vypočuli. Máme tu ešte cyperských návštevníkov Čiže prepačte, ma, prepačte mi, ale budete musieť byť um, stručný. Neberte to osobne, netýka sa to vás ani vašej agentúry. Takže poprosím vás o stručnosť a zároveň sa ospravedlňujem. Áno, ja sa pokúsim byť stručný, ale naozaj by som mal hovoriť hodiny. Dovolte mi, aby som sa prvnáde poďakoval za naozaj milé slova na našu adresu práca agentúry. E, máme tam 101 osôb, nie som to iba ja. Je nás v Lisabone veľa, čiže postupím túto vďaku a tieto pochvalné slova ďalej. A teraz tým otázka k rozpočtu. Ja viem, že parlament bol vždy našim spojencom, pokiaľ ide o rozpočet, ale realita je taká, že sme mali od roku 2010 stabilný rozpočet, teda každý rok rovnaká suma, s zohľadnením inflácie, no a v roku 2014 došlo k škrtu, v roku 2015 znova, parlament to nepodporoval. Máme e, rovnaký rozpočet 2014, e, čo je o 5% nižší rozpočet, chceli ste nám pomôcť zvyšiť to na pôvodnú úroveň, teda tých 5% naspäť nepodarilo sa. Komisia snáď zmení svoj názor, možno staneme podporu komisie aby sa ten rozpočet znova zlepšil. Neviem, v aké miere k tomu dôjde, ale viem, že atmosféra sa iste zlepšila. Stručne by som prebehol jednotlivé otázky. Pokiaľ ide o právny základ a pokiaľ ide o legalitu a nelegalitu určitých látok, viem, že tam sa nejaké veci zmenili a situácia sa mení aj teraz. Nové látky e, sa objavujú na zákonnom trhu a ak sa to nejako nenapadne, tak sú to legálne látky, dajú sa predávať cez internet a aj inak. Tak toto momentálne prebieha a práve e, tu máme včasné varovanie a posúdenie rizik a našu úlohu e, čiže keď sa na nás niekto opratí e, s určitými látkami, ktoré súvisia s nejakými e, legálnymi látkami, tieto rizika, tak my e, spustíme celý postup, my, Europol a tak ďalej, urobi sa posúdenie rizik, a následne sa príjmú opatrenia. Práve preto tento systém časového, časného varovania a, a to posudzovanie rizik sú také dôležité. Ďalej údaje o pašovaní máme, hlavne od partnerov, to je Europol a iní medzinárodní partnery. 20 rokov máme informácie o, o zhabaní o takýchto látok, takže toto máme k dispozícii, môžeme vás informovať o vývojových trendoch rada, áno, talianské predsedníctvo to chcelo vyriešiť, aby bolo stanovisko rady, to sa nepodarilo. Po obede si vypočujeme lotišské predsedníctvo. Ja viem, že oni chcú, aby sa veci pohli vpred, aby sa to uzavrelo. Ešte sa vrátim k rozpočtu, aké veci nemôžeme urobiť. Máme databázu, nových psychoaktívnych látok. Na to by bolo potrebné investovať 200 až 400 tisíc eur, tak aby to bolo technologicky aktuálne. Je to jednoduchý proces. Ja som zdroje zdvojnásobil, ľudské aj finančné. Pokiaľ ide o nové psychoaktívne látky, nemôžem urobiť viac, aby som nepoškodil iné oblasti, Potrebovali sme oveľa viac peňazí na štúdie v súvislosti s posunením rizik látok, toxikovigilancia, toxikologické štúdie a iné farmakologické štúdie. Nemáme na to dostatok peňazí a tiež sme potrebovali viac peňazí na posudzovanie rizik, teda schôdky v tejto oblasti, lebo ja nemôžem zakazovať schôdku, keď chcem, teda náš vedecký výbor sa nemôže stretávať tak, často ako chce. Dodatoční odborníci stojí ďalšie peniaze. Mm, ja by som dala peniaze aj na takéto účely. A tiež tu sú medzery, ktoré vystávajú v iných oblastiach fungovania našej agentúry na nové psychoaktívne látky a nemám na to peniaze. A ešte posledná vec prepojená s zločinom, dúfam, že som ešte nevynechal. No, tomuto prepojeniu musím povedať, že organizovaný zločin Toto je, myslím, že klasická oblasť, kde organizovaný zločin pôsobí, nezákonné látky, ale už pochopili aj to, že produkcia marihuany v Európe a nové psychoaktívne látky, že toto je e, zaujímavý zdroj príjmov. My to úzko monitorujeme spolupracujeme v rámci rodiny agentúr pre vnútrová spravodlivosť, ale aj s inými agentúrami Eh, inými partnermi medzinárodnými, pokiaľ ide o tie trhy, eh, veľkosť trhov, pojanie špinavých peniaz sú všetko veľmi dôležité veci. A ešte, aby som to uzavrel, už ste spomenali parížské útoky, v predchádzajúcej diskusii eh, dvaja z týchto troch osôb boli ako užívateľmi, teda dealermi, takže Mm, je to veľmi úzko prepojené na túto oblasť a už nehovorím o drogovom financovaní teroristov a tak ďalej. Čiže do budúcna mám pocit, že tieto oblasti nadobúdajú na dôležitosti, ale napriek tomu sa budeme musieť naďalej venovať aj tej zdravotnej stránke, takže ďakujem pekne, dúfam, že som toho veľmi veľa nevynechal. Áno, ďakujem, prepáčte, sme vás museli tlačiť. Platí to aj pre poslancov. Oblasť je veľmi dôležitá. Ospravedlňujem sa. Čas nás naozaj tlačí. Takže ďakujem pekne a želám veľa úspechov. Ďakujeme za prácu, ktorú vykonávate. A teraz by som poprosil hostia ďalšieho panelu, aby prišiel sem k nám. Ide o pani Skevi Kukuma Kutra. So, colleagues, I'm going to um, begin because we are very. Um, Kolegyne, kolegovia. just... Nemáme veľa času. Ide o prezentáciu z Keviku Kumakutra, predsedničky stáleho výboru pre učečencov enklávu eh, nezvestných a nepriaznivo dotknutých. Takže nech sa páči, usadte sa, aby som to uviedol. V roku 2012 delegácia členov LIBE, asi si spomínate, predsedal tomu predchodca pán López Aguilar. Táto delegácia bola na Cypre a došlo k výmene názorov s členmi spomínaného výboru. Koordinátori LIBE následne rozhodli, že predsedničku pozveme, aby nás poinformovala o aktuálnej situácii tejto humanitárnej otázke. Máme tu celú delegáciu tohto výboru. Vítam tu všetkých kolegov. Prepačte, sme vás nechali čakať. A ste budete mať pochopenie, pretože tu máme iné palčivé, ktorými sa museli zaoberať, takže ďakujem, že ste prišli a ospravedlňujem sa. Členovia výboru pre zahraničné veci tiež prejavili záujem o túto tému, takže sme ich sem prizvali, takže už dávam slovo hoske, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za túto príležitosť byť tu dnes s vami a odprezentovať vám otázku nezvestných osôb na Cypre. Už 10 ročia na Cypre Máme situáciu, kedy 2001 osôb je nezväzných, 1508 to sú Gréci a 493 to sú Turci, nevieme vôbec e, o tom, kde sa nachádzajú, za okolností zmizli a tak ďalej. Nemáme žiadne telesné ostatky, ktoré by sme mohli pochovať, nemáme žiadne hroby, kde by mohli pozostali tieto osoby oplakať. Máme tu fotografie, ktoré ilustrujú e, túto tragédiu na Cypre. Pokiaľ ide o percentuálne vyjadrenie, nezvestní, eh, ktorí sú na Cypre, eh, zodpovedajú tomu, ako keby bolo nezvestné 65 tisíc Nemcov eh, a tak ďalej. To máte teda čísla na grafike. Takže to naozaj situácia veľmi dramatická. V 60. rokoch sa to celé spustilo, kedy Turecko urobilo vojenskú inváziu, došlo k rozšíreniu po celom území. Od roku 74 je ostrov rozdelili na dve časti túto otázku e, považujeme za humanitárnu problematiku, ktorú je potrebné riešiť prioritne v rámci rokovaní o riešení e, cyperského problému e, v rámci rokovaní o zmrtení ostrova. Máme tu teda požiadavky pozostalých, alebo teda príbuzných týchto osôb na úrovni OSN vznikol e, vyšetrovací e, výbor, e, ktorý pátra po týchto nezvestných. Okolo 2005 začala činnosť tohto výboru, vychádzajú z katalógu nezvestných Tuto máme zástupcu v tomto výbore ako gréckej, tak aj tureckej komunity. To tu ešte tretia osoba, ktorá je volená do výboru Červeného kríža a menuje ju generálny tajomník OS Je to Nestoras Nestoras pani Golden Prumerkucuk, takže Greg, Turkyňa a potom Paul Henry Henry, ktorého vymenovalo OSN. V rámci tohto programu máme laboratórium, ktoré pôsobí na Cypre, zaoberá sa identifikáciou na základe, na základe DNA. Táto práca prebieha v USA vo Filadelfii. Podarilo e, sa nám určité osoby identifikovať. Tuto máte e, v číslach, koľko Turkov, koľko e, Grékov. Máme tu viacero tímov, ktoré sa zaoberajú výkopnými prácami, pôsobia po celom území Cypru. Počet identifikácií sa podarilo zvýšiť vďaka zvýšenému počtu exhumácií a testov. V ostatnom období dochádzalo k e, znižovaniu úspešnosti. v roku 2013, tam iba 15 e, osôb, ktoré sa podarilo identifikovať. A tuto vidíte tie e, hroby, kde sa nachádzajú ostatky týchto osôb. Často je to v okruhu veľmi blízkom miestu zmiznutia týchto osôb. Turecko však odmieta spolupracovať, nemáme dostatok informácií, nemáme k dispozícii archívy a neumožňujem ani exhumácie e, v oblasti, ktoré sú považované za vojenské. Máme tu podozrenia, že sú tu masové hroby, ale tieto oblasti boli vyhlásené za vojenské oblasti, že nie je možné tam ísť a vyšetrovací výbor, kde môže e, robiť výkopné e, práce bez súhlasu tureckého, tureckej armády. 934 bodov tam prebehlo k eh, vykopovým prácam, viac než 200 bodov eh, je avizovaných eh, ako potenciálnych, ale bohužiaľ nemáme od okupačnej armády možnosť robiť tam výskum. Turecká armáda má informácie, keby sme tieto informácie dostali, tak by náš výbor mohol veľmi rýchlo sfinalizovať svoju prácu, nestalo by to viac pretože my sme si viac než istí e, tou lokalizáciou jednotlivých e, hrobov. Máme teda informácie o oblastiach, kde tieto osoby boli e, pochované, niekedy boli potom premiestnené, k tomu to tiež dochádza. Za vedecký výskum dokázal, že v niektorých prípadoch kostry boli premiestnené a toto ukazuje, že turecká armáda mohla poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnuté pre náš výbor. No a tu musíme vyvinúť diplomatický tlak na Turecko. Je indikatívne, čo okupačné sily robia, hľadiska toho, čo sa stalo nezvestným vo dedine Asia. Zdá sa, že premiesnili ich zbytky a výsledkom toho príbuzní museli akceptovať úmrtie svojich najbližších a ako dôkaz majú len skutočne veľmi malú časť, malú kosť alebo úlomok kosti. No a jediná vec, jediná vec, ktorú našli, z ľudských kostiel. Takže toto je dvojitý zločin, ktorý odsudzujeme, dvojitý zločin, ktorý tureckí okupanti vykonali. Vyšetrovací výbor a zastupcovia OSN um, povedal, že prvý zločin je, že ľudí popravili, a pod druhý zločin že odstranili ich kostry. Treba, aby sme všetci uznali, že všetko to boli znamené činy. No a ten druhý zločin sa uskutočnil, aby sa zakryl prvý zločin. To znamená zavraždenie jednoduchých a bežných občanov, eh, vojakov a aby zakryli zločiny tureckej armády. No a zo 430 gréckých cipačanov, ktorí boli identifikovaní, 118 z nich eh, sa našlo 1 až 25 častí z kostry. Pre zbytok 132 sme našli 25 až 75 eh, ich kostry. Dámy a páni, my poslankyňa a poslanci na základe rozhodnutia 4. odvolania na Európskom súde pre ľudské práva Turecko má povinnosť aké bolo vyrovýznanie greckých cyperčanov, ktorí sa stratili a zločinci museli byť postavení pred súd. Namiesto toho Turecko odsúva, bráni snahám šetriť to, čo sa stalo a zločinci nie sú postavení pred súd. Medzinárodné inštitúcie pre ochranu ľudských práv by mali podporiť príbuzných nezvestných, no súčasne s rôznymi právnymi trikmi sa Turecko vyzýba rešpektovaniu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, uspokojilo žiadosti vyplatiť kompenzácie pre pozostalých nezvestných, no a rozhodnutie, od ktorého Turecko by malo zaplatiť pokutu prebu troch mesiacov, čo vypršalo minulý august, 30 miliónov eur pre psychologickú psychologickú e, zaťaž pozostalých. No a Rada ministrov e, na Rade Európy sa tu bude v júni zaoberať a okupované, okupačné síly, okupačné síly vytvorili a vyzvali príbuzných nezvestných, aby tam, kde sa stala, identifi- kde sa boli identifikovaní nezvestní, aby príbuzní pohli pri identifikácii. No a toto je veľmi bolestivé pre, pre pozostalých idú páchateľom, aby sa snažili zastaviť, zastaviť zločin no a snažia sa nájsť alibi voči páchateľom. Som rada, že môžeme byť tu, aby sme vyjadrili našu vďaku za pomoc Európskej únie, ktorá je hlavným donorom z, začína z našej, nášho výboru finančný príspevok na výšinu 600 tisíc eur na rok 2015 my by sme boli. A chcel by sme poďakovať Európskemu parlamentu za schválenie finančných prostriedkov. Chcem vás informovať, že Turecko každý rok platí 150 tisíc dolárov väčšinou pred rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva na propagandistické účely. A ten príspevok je len 3% a Cyper Cyprus prispieva na úrovni 30 Európsky parlament by mal zasiahnuť aktívne, aby podporil prácu nášho výboru. My vás žiadame o pomoc tak, aby sme Turecko konfrontovali s jeho povinnosťami a aby prispelo k určeniu osudu nezvestných ľudí. No a dúfame, že Európsky parlament pomôže, mali by sme mať stáleho spravodajcu, tak ako v predchádzajúcom mandáte a tento spravodajca by sa mal venovať na priebehu tejto problematiky a možno to je spôsob, ako predísť neuspokojivému výsledku no, uznesenia spravil pokroku komisie o pokroku Turecka počas roku 2014. Dámy a páni, bolo by veľmi náročné pochopiť, aká bolestivá je skutočnosť pre mnohé rodiny na Cypre, že sa ich najbližší vracajú po dlhých rokoch, mali na namiesto druhého rodiny, čakali desiatky rokov a konečne môžu pochovať len skutočne mali úlomok e, z kosti ich otca, matky, e, céry, syna, rodičov, partnerov, manželov alebo bratov, ktorí nevedia a nie je známe, čo sa im stalo. Je to skutočne náročné pre týchto ľudí, takže ja by som vás chcela požiadať, ak by ste mohli prísť na jeden z týchto pohrebov, my ako zástupcovia našich občanov sme tam vždy prítomní, niektorí z nás máme príbuzných, tých najbližších, ktorí sú stále nezvestní. Mali by si to vidieť na vlastné oči, aká je táto ľudská dráma a pochopili by ste, prečo vás s týmto obťažujeme, ak to môžem tak povedať, a s takouto starou vecou, zdanlivo starou. No a na záver by som chcel povedať, a ja dúfam, že to pochopíte, že náš potreba je, chceme, aby Cyprus otočil stránku histórie a aby bol objasnený tento tragický prípad gréckých cyperčanov aj tureckých. Toto je nevyhnutná podmienka na to, aby sme dokázali zmieriť tieto dve spoločenstva, tak aby Cyprus mohol ísť vpred do budúcnosti a konečne zabudnúť na, alebo opustiť minulosť na slobodnom území bez zbraní a ostatného druhotu. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Ja som navštívil niektoré z tých pohrebov, navštívil som eh, rinia vyzývame poslancov tým, aby to urobili. No a na ľudskej úrovni návrat eh, tých zbytkov je veľmi vážny proces. Eh, kolegovia máme pro, problém s časom. No, sú to traja rečníci a ukončíme zoznam. Pán Kirkov Mavridis, Terika Vrops, nemôžeme rozšíriť už zoznam, pretože domočníci nás opustia čoskoro, takže tri príspevky a potom bude priestor na odpovede, takže najskôr pán Kirkops. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ďakujem pekne, predseda. Prezentácia bola veľmi zaujímavá, dojímavá. Ja by som chcel povedať, že som zistil, že všetci členovia výboru liber chápu do problém, keď nemôžete po- pochovať svojich najbližších a keď eh, dostanete len úlomok z kosti, je to veľký problém. Treba to ukončiť. Eh, svetkovia zomierajú, hroby miznú. Je veľmi ťažké, aby výbor LIBE vytvoril tlak a pomohol. A súhlasím, absolútne mali by sme mať e, stáleho spravodajcu. Možno správy by nám pomohli pri vytváraní tohto tlaku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kirkos, aj za stručnosť. Pán Mavrides. Áno. Najskôr by som chcel poďakovať a privítať poslankyňu Cyperského parlamentu, rovnako ako zvy, zvyšok parlamentného výboru z Cypru, ktorý sedí na odo mňa a musím priznať, že ja som sa zúčastnil tých pohrebov a skutočne eh, sa ma opätovne dotklo to, čo som videl na obrázkoch. Mám veľmi stručnú otázku. Poprvé je to zločin proti ľudskosti a nesúvisí to s gréckými cyperčanmi alebo tureckými cyperčanmi. A po druhé, ja by som, mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli opätovne vysvetliť, prečo myslíte, že turecká armáda a Turecko nechce spolupracovať na tom, čo ste vysvetlili vo svojich vyjadreniach. No a ďalej, ako môžeme pomôcť pri dosahovaní vašich cieľov, okrem poskytovania peňazí a spravodajcu tak ako súhlasím s mojim kolegom z Grécka. Ďakujem pekne a na záver pán Terry Kavros. Ďakujem pekne, predseda. Ja som zhrozený tým, čo ste povedali. Myslím, že je skutočne trestné, že sa to stalo v krajine, ktorá patrí do EÚ. Ja mám len tri veľmi stručné pripomienky. Poprvé, čo sa dá robiť s Tureckom, ktoré zdanivo platí nejaké peniaze, ale tie platby nezaujímavá pomoc, ale nerieši to príčinu problému. Po druhé, vylúčujete, že kriminálne zoskupenia sa tiež podielajú na týchto veciach, že politické medzi štátmi. No a po tretie, ja absolútne súhlasím, som za väčšiu angažovanosť nášho parlamentu, tak aby že výbor niečo konkrétne a efektívne účinné urobil, aby pomohol a nie len, aby sme spravili alebo posielali peniaze, čo je dôležité, ako som povedal, ale príčina je oveľa dôležitejšia ako riešiť tento fakt, pretože my hľadíme do minulosti, to je hrozné, ale čo je tiež hrozné, že sa to stalo, ale že, že sa to stále opakuje. A myslím, že to treba zastaviť. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ešte odpovedať na otázky. A prosím o maximálnu mieru slučnosti, nech sa páči. je náročné pre veci opísať. Ja sa budem snažiť povedať to stručne, čo týka vašej úlohy a to, ako môžete e, prispieť k riešeniu problému. A ako Brani Turecko, aby im bránilo procesu. Najskôr treba, dá sa e, vyvíjať tlak na Turecko. Turecko by malo umožniť e, prístup k jeho archívom, dokumentom. Dôležité, ak všetci pochopíme, Turecko dá informácie o pohrebiskách tých nezvestných osôb, tak program by mohol byť oveľa rýchlejšie ukončený. Nebudeme potrebovať nie je toľko peňazí na výkopy. To je na zlých miestach a je veľmi dôležité. Jednoducho môžete zohrávať, zohrať vašu úlohu. To je jednoduchá úloha, ale chcem vyjadriť moje sklamanie z uznesenia, o ktorom sa hovorí. Debata je ešte neukončená o správe o pokroku Turecka, kde sa nič nehovorí o týchto nezvestných osobách. Je to problém, ktorý sa deje v členskej krajine EÚ a v jednom dokumente Európska únia, Európskeho parlamentu sa o tomto nehovorí. To je možno pre ľudí, ktorí pokračuje v týchto snahách, to nie sú len grécky cyperčania, pokračujú v týchto snahách. Máme vyšetrovací výbor pre nezvestné osoby a ak tento výbor podporuje, dostane správne informácie, tak môže prácu ukončiť čo najskôr. Takže potrebujeme tlak, tlak na poskytnutie informácií, potrebujeme zjednodušenie prístupu do vojenských oblastí, ja tvrdím, že oni takto označili oblasti, kde hlavne sú pochované nezvestné osoby v masových hroboch a z tohto dôvodu sú považované za vojenský priestor, aby nebol umožnený e, prístup. To je veľké sklamanie. Ak nejakú oblasť dostanete povolenie v jednom bode. Ak niekto chce kopať o 100 metrov ďalej, potrebuje ďalšie povolenie a musí prejsť celým administratívnym procesom byrokratickým a požiadať tureckú armádu, aby povolila ďalšie výkopy. Svetkovia umierajú 40 rokov, po tejto udalosti už eh, ostarli, zostarli. Oblasť sa aj zmenila, takže nedajú sa nájsť správne miesta Turecka. Turecké, turecká armáda má informácie, no a preto informácie to treba dať na riešenie týchto informácií si Cyperčanov tak greckých, ako aj turecký. No a teraz, čo sa týka možnosti, že kriminálne zoskupenia zabili tieto osoby v roku 1974 čas invázie Turecka sme nemali kriminálne skupiny, mali sme okupačné sily a okupačné sily vydali rozkazy a inštrukcie skupinám, aby popravili zastrelením ľudí, zastrelením do, do chrbta. Nie len vojakov, ale aj jednoduchých, obyčajných ľudí. A preto zmizli celé rodiny. Takže počas tejto fázy myslíme, tie kriminálne zoskupenia, ak tam boli nejaké, a tak zneužili túto situáciu. Teraz skončím. Váš príspevok bol opísaný. Na záver by som ešte povedala, že európske inštitúcie, Európsky parlament musí byť na strane ľudí. Nemôžu umožniť, aby 40, ľudí potom, 40 rokov potom títo ľudia stále prežívali túto drámu. A oni presúvajú bitky a zakrývajú zločiny. Zastupca sem to povedal nie len si to iný. Takto vidí on veci. Ďakujem opätovne. Sme vám k dispozícii. Pre aké informácie, keby ste chceli, ako som povedala, by ste chceli navštíviť Cyprus, by ste videli na vlastné oči túto situáciu. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ja som to urobil, takže to odporúčam kolegom. Ja by som povedal, že sme mohli mať viacej času, ale bohužiaľ čas nás porazil a to neznamená, že vám ďakujeme za vašu prezentáciu. Je mi ľúto, že vaši kolegovia nemohli sa vyjadriť, ale ďakujeme eh, za vašu, za vašu prítomnosť. ste chápete, že Máme veľmi nabitý program, ďakujem vám za trpezlivosť. Ďakujem kolegom, ktorí tu dnes boli, za vašu prezentáciu. Takže to je koniec. Tieto veci ďakujem pekne. For their patience today. And we begin again at 2 o'clock.